Okay, hello everyone. Can you just have your seat and we... Dobrý deň všetkým, zaujmite prosím svoje miesto. Our chairwoman Linda will, will... Naša predsednička eh, Linda eh, sa trochu omešká. Focus on, on this meeting and we will, we will ale my už začneme. Na programe máme veľa bodov. Vypočujeme si veľa informácií. Takže začneme teraz. Prvý bod e, programu prijatie programu schôdze. Dostali ste návrh programu schôdze, schôdze e, kde ide o zmenu bodu 9. Situácia, humanitárna reakcia po zemetrasenia tsunami na Sulawesi v Indonézii. Eh, Generálne riaditeľstvo eh, ECHO eh, nás poinformuje o najnovšom vývoji v tejto súvislosti. Ja nenavrhujem žiadne úpravy iné programu. Súhlasíte s programom, môžeme ho v tejto podobe prijať. Má niekto nejaké pripomienky? Nie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďalej oznámenie predsedničky zmena spravodajcov. Skupina EPP nás informovala o zmene predelení správy k jednému z ich vecí. Frank Engel sa vzdal funkcie spravodajcu spravodaj, stanoviska pre DV k správe o predbežnej správe ďalšiemu VFR o ktorej sa bude hlasovať dnes. No a nahradí ho pani Žovko a rovnaká vec platí pre stanovisko DV k rozpočtu návrh nariadenia rady, ktorým sa stanovuje MFF 2000 vo VFR na roky 2021 až 2027. A potom uh, diskusia z European Think Tank Group. Chcela by som vám pripomenúť eh, túto diskusiu, ktorú budeme eh, organizovať spoločne z European Think Tank Group budúci týždeň 17. oktobra. od 14.30 do 17.30. Za účastí Billa Gatesa a Federiky Mogheriniovej. Diskusia bude na tému Inovácia v rozvoji, budúcnosť európskej medzinárodnej kooperácie. Už ste všetci dostali program na toto podujatie pozvánku na túto diskusiu a takisto dostanete aj pripomienku tento týždeň. Takisto pripravujeme mimoriadne zasadnutie. Budeme mať mimoriadne zasadnutie výboru DV v Štrásburgu 12. novembra, na ktorom budeme hlasovať o stanoviskách DV o dvoch e, témach e, o Horizon, o nariadení a rozhodnutí a o stanovisku DV k správe INTA e, k žiadosti samoj pristúpiť k e, dohodu, prechodnej dohody o partnerstve s Európskym spoločenstvom. Toto zasadnutie sa bude konať od 9. do 10. hodiny večer. Bolo e, to jediné možné riešenie, jediný e, možný časový slot voľný v ten deň. Včas dostanete návrh programu zasadnutia k tomuto zasadnutiu Teraz eh, bod programu eh, oznámenia komisie. Chcem sa spýtať, či má komisia pre nás nejaké oznámenia? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcem vás poinformovať, váš výbor poinformovať o tom, e, že e, DGDF pripravuje tri e, dokumenty, ktoré považujeme za dôležité, ktoré by vás mohli zaujímať. Mali by byť zverejnené ešte v októbri. Momentálne sa finalizujú interné procesy v tejto súvislosti. V prvom rade ide o pracovný dokument o genderovom akčnom pláne Druhá, eh, druhý, druhá výročná implementačná správa. Druhým dokumentom je pracovný dokument o eh, výsledkovom rámci. A po tretie sú to vlastne dva dokumenty. Pracovný eh, dokument o výžive a potravinovej bezpečnosti dokument čisto komisie a potom spoločný dokument o potravinovej bezpečnosti EÚ, ktorý hovorí o postupoch komisie aj členských štátoch v oblasti potravinovej bezpečnosti. Samozrejme, sme veľmi, e, budeme veľmi radi, ochotne prídeme do výboru e, po, e, poinformovať vás o týchto dokumentoch v tom správnom čase. Tiež eh, by som vás chcel poinformovať, eh, že eh, aktuálne predsedníctvo Európskej únie chce vypracovať závery rady na tieto tri témy, týchto troch dokumentov pre teda svoje zasadnutie 6. novembra. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Chcel by sa niekto vyjadriť k tomuto alebo má otázky? Nie, dobre, ďakujem. Teraz by sme e, prešli e, k bodu 4. Začneme teraz diskusiu o vykonávaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja týkajúcich sa zdravia. Už e, sa nachádzame v treťom roku implementácie týchto bodov. Preto je dosť na čase začať hodnotiť prvé trendy a výzvy. Posledný krát, kedy sme diskutovali o tejto téme na našom výbore, to bolo vo vzťahu s našou e, cestou. We also had a... V apríli tohto roku Mali sme tiež všeobecnú e, diskusiu s generálnym riaditeľom e, VHO na našom výbore v marci, e, kedy sme diskutovali o posilňovaní zdravotných systémov v rozvojových krajinách. SDG 3 sa vzťahuje na 13 cieľov a 28 indikátorov. Avšak zdravie je prepojené s mnohými ďalšími aspektami trvalo udržateľného rozvoja a je veľa e, e, cieľov, ktoré sa vzťahujú na zdravie, ktoré sú súčasťou iných e, cieľových oblastí. Ehm, aby sme lepšie pochopili, aký je Eh, aké, aké sú medzery medzi cieľmi SDG a výkonným postupom. Po, pozvali sme medzi nás Petra Sanca, nového výkonného eh, riaditeľa Globálneho fondu pre boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Je expertom eh, v oblasti otázok globálneho verejného zdravia po kariére v bankovom sektore Peter Sands bol vymenovaný za výkonného riaditeľa v novembri 2017. Takisto sme e, pozvali Fanny Vojcvinkler, vedúcu kancelárie EU e, Global Health Advocates, GHA. E, najprv dostane slovo pán Peter Sands nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj vám, členovia výboru, za túto príležitosť prihovoriť sa vám dnes na e, e, túto tému boj, globálneho boja proti tuberkulóze a malárii a pokroku v oblasti SDG 3. My sme najväčším poskytovateľom eh, eh, grantov v oblasti zdravotníctva v tejto oblasti a najkonkrétnejšími cieľmi SDG 3 je práve skoncovať s epidémiami AIDS, tuberkulózy a malárie, troch eh, najväčších infekcií, ktoré vraždia dnes po svete. Globálny fond zohráva veľmi významnú e, úlohu v boji proti týmto trom e, chorobám. 20 e, my e, sme, e, predstavujeme 20 financovania boju proti AIDS, e, druhý najväčší pro, po VHO, dve tretiny predstavujeme takmer, pokiaľ ide o teda financovanie boja proti tuberkulóze, ktorá momentálne vraždí najväčší počet ľudí z týchto troch chorôb a predstavujeme takmer 60 57 všetkého medzinárodného financovania boja proti malárii. Toto predstavuje približne 4,2 miliardy v roku 2017 na teda grantoch, ktoré sme distribuovali. E, spolupracujeme s vládami, nejde tu len o boj proti chorobám, ale aj budovanie zdravotných systémov na lokálnej úrovni a e, sústredíme sa v našich investíciách na krajiny, ktoré sú tými najchudobnejšími a sú najviac zaťažené chorobami. Ako vidíte, 65 sa koncentruje na krajiny E, južne od Sahary. Európske líderstvo e, je veľmi dôležité pre e, vytvorenie tohto fondu a takisto aj pre jeho konštantný úspech. EU a členské štáty sú najväčšími prispievateľmi do tohto globálneho fondu, prispievajú takmer polovicou jeho zvukových zdrojov. Na 8. najvyššom mieste je Európska komisia Výsledky globálneho fondu sú úprimne povedané vynimočné a e, za to nemám zásluh, lebo ja som e, tu iba od začiatku marca. 27 miliónov životov sa podarilo e, zachrániť. Keď sa pozrite na tieto e, rozmery toho, čo sa deje v krajinách, ktorých pôsobíme, máme 17,5 e, ľudí, ktorí sú na reálnej terapii, Eh, stovky eh, sieti proti malárii sme rozdali. Nebudem čítať tieto čísla, ale ide to naozaj o intervencie na eh, obrovskej, v obrovskej škále, ktoré majú aj veľký dopad. Malária sa znížila o 40 E, smrť, e, umrčia, umrtia na tuberkulózu sa e, znížili o 20 trošku menej. Práve preto je potrebné zmobilizovať viac zdrojov proti tuberkulóze. Snažili sme sa o to na, o, na stretnutí na vysokej úrovni pred pár týždňami. Našim cieľom je jednoducho, aby sa skoncovalo s epidémiami AIDS, tuberkulózy a malárie a tento cieľ je realizovateľný. Ale určite e, to nezvládneme len my. E, treba určité veci zmeniť v našich postupoch a potrebujeme viac zdrojov. Ale e, nesústredíme sa úzko iba na skoncovanie s týmito epidémiami. Vieme, že na to, aby sme mohli natrvalo vyhrať proti týmto trom chorobám, E, musíme tak robiť e, na, e, teda pomocou platforme, platformy udržateľných silných zdravotných systémov. 27 investícií globálneho fondu je venovaných práve tomuto. A súčasťou toho je celý rad vecí finančného manažmentu, informačného manažmentového systému, cez tréning zdravotných pracovníkov, Um, politiku, riadenie, integrovaný, uh, integrované služby, takže takmer miliarda dolárov ročne ide pomoci uh, chudobným krajinám na to, aby si vybudovali zdravotné systémy. Toto je najväčší grantový uh, program než ktorý má akákoľvek iná multilaterálna inštitúcia. Takisto sme si uvedomili, že kľúčom k trvalej je mobilizácia domácich financií Chceme teda, aby napokon krajiny platili samé za svoje zdravotné systémy. Vytvorili sme celý set mechanizmov, ktoré toto majú podporovať, napríklad e, požiadavky spolufinancovania. E, v období 2015 až 2017 sme tu videli 40-percentné zvýšenie záväzkov týchto krajín o spolufinancovanie v oblasti zdravotníctva a eh, v období 2018 a 2020 došlo k ďalšiemu 40-percentnému zvýšeniu, čo teda mení celkovú situáciu. Napríklad poprvýkrát máme tu viac domáceho financovania v boji proti AEDS v Afrike, než koľko predstavujú eh, zahraničné financie. Ďalší dôležitý bod, ktorý eh, je veľmi dôležitý preto, aby sme boli úspešní pri dosiahnutí našich cieľov, ten predstavujú intervencie v rodovej oblasti. Chcel by som obzvlášť spomenúť výzvu, ktorej eh, čelíme vo svete, pokiaľ ide o nové infekcie HIV. Eh, dôležité sú tu ženy a dievčatá. Populácia, ktorá je najzraniteľnejšia eh, na infekcie, tu predstavujú mladé ženy a dievčatá a dôvody e, tými sú sexuálne násilie, e, e, zlá ekonomická situácia, zlá vedomostná situácia, podobne pr- pracujeme teda s partnermi, máme tu veľké Máme tu veľké, teraz zasadzujeme sa za to, aby sa nám podarilo zabrániť nákazám mladých 15-ročných dievčat. A chcem e, v tejto súvislosti poťagovať e, zástupcom jednotlivých členských štátov aj samotnej Európskej komisii za obrovskú podporu, ktorú preukazujú globálnemu e, formu od začiatku jeho fungovania. Je to veľa peniazí daňových poplatníkov, ale takisto je to aj príbeh Eh, obrovského dopadu. Našu úlohu sme ešte neukončili, ale ak chceme do roku 2030 skoncovať s týmito nákazami, musíme naďalej eh, do tejto oblasti sústrediť eh, významné financie a snažiť sa zlepšovať. Budúci rok je kritickým pre globálny fond, pretože Eh, to bude šiestý rok nášho pôsobenia, máme trojročné cykly a teda v októbri v Lyone sa eh, v tejto eh, súvislosti vyjadruje francúzsky prezident Macron. Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz je Fanny Vojcvinkler. Um, so I... Ďakujem veľmi pekne. Ja pracujem pre mimovládnu organizáciu Health Global Advocates, ktorá sa zaoberá politikami EÚ, rozvojovými politikami, politikami pre uh, výskum. Čiže v podstate ide o to, ako Európska únia implementuje SDG 3, a väčšinou to robíme v partnerstvách, v koalíciách. No a dnes, budem, dnes predstavím teda hlavne odporúčania a stanoviska, ktoré boli vypracované s ďalšími eh, partnermi MVOčkami. Najskôr pár slov k implementácii cieľov udržateľného rozvoja na celkovej úrovni. Ako iste viete, je vypracovaná nejaká globálna stratégia a preto občianská spoločnosť čakala, že návrh VFR, ktorý bol zverejnený v máji, že bude operacionalizovať stabilitu, a minimálne, že budeme mať agendu 2030 ako istý základný rámec, ale my sme boli veľmi sklamaní, MVOčky z celého sektora, no už a krízová vec je, že uh, úvahy Európskej komisie o uh, uh, cieľoch udržateľného rozvoja budú predložené v decembri tohto roka, čiže 3 roky po prijatí cieľov udržateľného rozvoja a niekoľko mesiacov po predstavení návrhu, ako iste viete, minulý mesiac počas ehm, správy o stave únie udržateľný rozvoj nebol na programe a preto je ťažké hovoriť eh, o implementácii, keď eh, cieľov udržateľného rozvoja nie sú dôležitým referenčným bodom. Podobne aj posledných eh, sa nehovorí o boji proti chudobe alebo v cieľoch návrhu nariadenia. No, vidíme, že politický narratív je veľmi eh, riadený, zaujímavý, keď eh, obchod a investície musia eh, mať nejakú rozvojovú agendu, tak už je to v kontraste, kontrakste, kontra, kontra, v, v rozpore s udržateľným rozvojom. No, každý z nás, kto pracoval na tejto veci, vie, že na to, aby pomoc bola účinná, aby bola udržateľná, tak musí byť vytvorená, implementovaná a monitorovaná tými spoločenstvami, ktorým sa snažíme slúžiť. No a čo sa týka návrhu rozpočtu pre NDICI, eh, tak eh, tematické programy zažili najväčšie škrty. Eh, bolo jasné od revízií v polovici platnosti externého financovacieho nástroja, že nám pomáhajú realizovať Eh, základné veci, ako boj proti chorobám, univerzálna zdravotná starostlivosť, eh, čo nám pomáhajú dosahovať cieľov udržateľného rozvoja. Momentálne sú zredukované minimum 8 celkového rozpočtu v porovnaní s 21, 21 v súčasnom VFR. My úplne uznávame eh, pridanú hodnotu geografických programov a potrebu zosúladenia priorít, ale sme znepokojení redukciou 54% pre balku eh, globálne výzvy. No a tu eh, financovanie pre osvedčené iniciatívy ako Global Fund eh, dôležité. No a keď hovorím osvedčené, tak myslím v rôznych revíziách a rôznych externých hodnoteniach, ktoré zverejnila komisia, tieto preukázali, že sú účinné opakovane. No a tiež, keď sa zaoberáme tematickými programami, tak sociálne sektory boli zanedbávané, takže tematické programy skutočne prinášajú tú správnu a dôležitú rovnováhu. Vidíme, že v rámci súčasného VFR len 10 národných indikatívnych programov, tak len 10 eh, bolo venovaným eh, tematickým mm, programom pre vzdelávanie. Eh, ďalším dôležitým programom je New Donors Initiative, riskuje sa to, že sa zníži financovanie základnej sociálnej služby. Vidíme nejakú harmonizáciu domáceho rozpočtu, aby sa mm, hodila za, za externými prioritami, pretože dôležité na to, aby dostali financovanie aj MMF hovorí, že v viacerých krajinách a, a tu hovorím o Nigerii, hovoria, že alokácie pre e, vzdelávanie a zdravie boli nahradené výdavkami na bezpečnosť, čo prispieva zahovaniu cieľov širšieho rozvoja. No a z prezentácie Petra sme sa dozvedeli, že investícia do Global Fund eh, tiež eh, stimuluje krajiny, aby zvýšili domáce zdroje na zdravie. No a na záver by som sa rada sústredila trošku na európske financovanie týchto globálnych iniciatív v rámci súčasného VFR, eh, celkové investície EÚ do Gavi, Global Fund a Global Partnership for Education dosahujú výšku 1,5 miliardy eur. A to bolo financované z dvoch obalok eh, GBGS a, Intra IntraACP a tieto mali financovanie 7,5 miliardy. No a teraz sa navrhuje, navrhujú 3 miliardy eh, pre spoločnú obálku Global Challenges. Eh, takže ak by sme to tak zosumarizovali pre tento účinný globálny program, tak je to polovica a, rozpočtu a keď sa pozrieme na anex tematického programu, a, tak je tam ďalších 12 dôležitých tematických oblastí, ktoré treba e, z tejto obálky financovať. Takže my v podstate žiadame dve veci a chceme byť ambiciozni a dosiahnuť tretie ciele udržateľného rozvoja musíme zaistiť, aby parlament, ktorý momentálne hovorí o návrhu NDICI, aby sa zaistilo, že narastie obálka Global Challenge na minimálne 5 miliard eur a pre Európsku komisiu pred voľbami, pretože nevieme, ako, ako komisia nastúpi potom, pristúpiť globálnemu fondu 5,5 miliardy eur alebo 580 milión eur. No a ja by som chcel povedať, že financovanie nám, týchto iniciatív nám umožňuje udržiavať tiež naše európske hodnoty. V súčasnom kontexte je to veľmi dôležité, hlavne s ohľadom na stanovisko USA. No a ako občianská spoločnosť robíme to isté. My sme za viac peňazí pre túto iniciatívu, ale rovnako musíme členské štáty, respektíve partnerské krajiny podporovať, aby robili viacerí aj sami. Ďakujem veľmi pekne a teraz je čas na otázky poslancov a členov a členky výboru. Pán Gerens ako prvý. Oui, merci. Ďakujem pekne. Chcel by som najprv poďakovať eh, obidvom rečníkom, ktorí eh, skvelo uviedli túto diskusiu a chcem zdôrazniť jednu otázku, ktorá by si zaslúžila byť zodpovedaná. Obzvlášť pokiaľ ide o kapacitu financovania zdravia v nasledujúcich rokoch. Ja som jeden zo spravodajcov a zo so takisto nového nástroja, nového jedinečného nástroja. Toto je otázka, ktorú si sám kladiem aj sebe. Takže budeme mať viacej prostriedkov pre obdobie 2021-2027. Pretože komisia sa domnieva, že e, nechce skomplikovať tieto veci, aspoň to bola jej myšlienka, ale takisto ako aj vy, by som naozaj chcel mať odpovede zo strany zodpovedných pracovníkov komisie, akým spôsobom bude získavať financie práve pre toto obdobie 2021-2027 pre oblasť zdravia. Pokiaľ ja viem, tak pokiaľ ide o nástroj, o ktorom teraz diskutujeme, boli tu zmiešané druhy financovania a teraz máme čoraz viacej nástrojov, z ktorých pochádzali, hlavne pokiaľ ide o nástroj susedstva alebo DCI a takisto pre Európsky rozvojový fond. Takže ja si jednoducho kladem otázku, ako alebo čo sa, ako sa domnievate, že ako budeme môcť toto zabezpečiť zo strany komisie, pretože ja nemám vôbec teraz e, chuť, ani teda ani dôvod, aby sme e, ich hnali pred spravodlivosť, ale dúfam, že teda tu bol len určitý zmetok alebo nedorozumenie, pokiaľ ide o tie fondy, ktoré budú k dispozícii poskytnuté, či to pôjde z Európskeho globálneho fondu alebo e, o, financovanie zo pre sektor zdravia vo všeobecnosti. Takže vzhľadom na to, aký ten návrh e, je v súčasnosti pred nami. Chcel by som mať určité dostatočné záruky zo strany komisie, ako to bude vyzerať. A potom si tiež myslím, že sme tu mnohí e, na pôde tohto výboru, ktorí by sme chceli, aby Európska únia zostala lídrom v oblasti finančných príspevkov z fondov, pretože v minulosti komisia vždy mala istý dopad na ďalších partnerov takýmito rozhodnutiam, pretože nemala dostatok finančných prostriedkov a vždy eh, hlásala, že bude viacej tých prostriedkov k dispozícii, ako v tomu konečnom dôsledku bolo. Takže ja by som chcel vedieť, ako to bude v tomto prípade, či ide o celú sumu. Bolo by podľa mňa súdne mať odpoveď na túto otázku zo strany komisie. Ďakujem. Hey, no any... Ďakujem pekne. Zdá sa, že nie sú žiadne ďalšie otázky. Ale áno, pani Záborská, nech sa páči. Veľmi pekne a našim hostom za prednášky. Ja som pôvodným povolaním lekárka a preto ma zaujímajú niektoré otázky, ktoré sa týkajú možno viacej uh, medicíny, ale nakoniec veď aj táto naša diskusia je o chorobách. Moja prvá otázka je, um, tieto tri ochorenia, o ktorých hovoríme, AIDS, uh, malária a, a čo to je na tretie? A, uh, v, či vieme povedať krajiny, E, ktoré sú najohrozenejšie v jednotlivých e, týchto ochoreniach. Pretože vieme, že v, napríklad malária v niektorých afrických e, krajinách bola eradikovaná už, napríklad v Sudáne podstatne poklesla. To je moja prvá otázka. Ďalšia, či vieme proporčne povedať, koľko z týchto finančných prostriedkov ide na infraštruktúru, koľko ide na výstavbu zdravotníckych zariadení, na, na zabezpečenie vodou, pitnou vodou, koľko ide na vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, pretože si musíme uvedomiť, že v týchto oblastiach, v mnohých z týchto oblastí, títo lekári nemajú ani rentgen, ani sonograf, ani tomograf a vlastne jediné, čo majú, je stetoskop. Čiže či sú dostatočne vzdelaní a koľko Európska komisia e, vynakladá finančných prostriedkov na vzdelávanie týchto lekárov, pretože je to špecifické poslanie. A tretia moja otázka sa týka e, liečby, a to je liečby antibiotikami Vieme, že e, mnohé e, tieto ochorenia sú multirezistentné, napríklad tuberkulóza, že e, vývojovým laboratóriám sa už pomaly nevyplatí, nerentuje skúmať nové antibiotiká, pretože kým E, ten výskum skončí a uvedú sa do praxe, tak za dva roky tie, tie mikroorganizmy sú rezistentné. Čiže či z týchto finančných prostriedkov e, je určená časť aj na vedu a výskum. Ďakujem pekne. Thank you very much. Then we have the floor to... Uh, Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva ďalšia kolegyňa, nech sa páči. E, Ďakujem pekne, chcem takisto poďakovať e, e, aj ja spravodajcom za tieto dva príspevky, za tieto dve správy, ktoré sú veľmi dôležité. Takisto aj pre nás komisia už sa zamýšľa nad tým, ako to bude aplikované v tých nasledujúcich troch rokoch. Je veľmi dôležité pre nás, aby sme tiež pochopili, aké bude, aká bude naša úloha eh, v rámci rozpočtu, v rámci finančných prostriedkov. Chceli by sme vedieť, ako môžeme získať jednotlivé údaje o tom, aby sme práve vedeli, že či budú potrebné finančné zdroje zabezpečené a takisto aj kontrola týchto finančných prostriedkov eh, na tieto tri choroby. Moja prvá otázka sa týka zdravotného systému, pretože my vieme, že mnohé systémy, mnohé zdravotnícke systémy by mali byť posilnené s tým, že zohľadňujeme tiež aj iný typ eh, prístupu k eh, oblasti zdravia, ako čeliť práve takýmto chorobám pre ten tradičný systém, ktorý zohľadňuje modernú eh, medicínu a takisto ten tradičný systém častokrát. Osoby veľmi ťažko môžu získať prístup k ošetreniu, pretože sa nemôžu dostať do nemocnic. Buď teda nevedia o tom, že môžu byť liečení, alebo nemajú na to prostriedky. Takže ako posilniť tento zdravotnícky systém, ako posilniť e, tieto dva systémy, aby sme skúsili e, zareagovať e, silne práve na tento problém. Častokrát sú to pacienti, ktorí sú veľmi vzdialení a je tam trošku iná kultúra takého národného systému zdravia. Mm, druhá otázka sa týka veľmi dôležitého bodu, ktorý bol spomenutý pani Fanny ktorá hovorila aj o tom, že je tu veľmi málo finančných prostriedkov, pokiaľ ide o posilnenie občianskej spoločnosti v tejto otázke. Takže chcela by som sa spýtať na komisiu a takisto aj na vás. Videli ste ten rozdiel v práci mimovládnych organizácií, veľkých organizácií, ktorí eh, vykonávajú svoje aktivity na eh, eh, území týchto štátov, pretože častokrát mimovládne organizácie sú častokrát stíhané zo strany jednotlivých vlád v týchto e, krajinách e, častokrát e, sú naozaj hnané priamnými. Pritom by mohli mať finančné prostriedky k tomu, aby následne, keby boli doplnené práve štátnymi zdrojmi. Chcela by som vedieť, aký je teda ten rozdiel v tom, ako sa k ním pristupuje na tomto území. A ešte na záver, chcela by som pochopiť, či v rámci tohto programu, či zohľadňujete nielen posilnenie týchto infraštruktúr v týchto krajinách pôvodu, ale takisto aj v krajinách tranzitu eh, pre utečencov, pretože častokrát eh, práve v tých krajinách eh, tranzitu sú tieto osoby veľmi zraniteľné a častokrát sú ohrozené práve chorobami, sú obeťami týchto chorob, pretože sa nakazia práve Mm, v týchto krajinách tranzitu a chcem sa spýtať, že či bude posilnené práve zo strany uh, financií aj v týchto krajinách, ktoré sú krajinami tranzitu, nielen krajinami pôvodu. Ďakujem. Then we give the floor to a no a slovo teraz, teraz dostane zástupca komisie, Jan Váler. Prosím, len veľmi stručne, ďakujem veľmi pekne. Európska únia je podporovateľom Global Fund od vytvorenia v roku 2002 a celkové príspevky EÚ do fondu sú približne 1,9 miliardy eur od roku 2002 a 470 miliónov eur na súčasné obdobie 2017-2019. My ďakujeme e, fondu za dodatočne dosiahnuté výsledky a Globálny fond Global Fund má dopady na všetky tri choroby a zachránil milióny životov, a to nielen v oblasti HIV AIDS, to je tá choroba, na ktorú sa sústredí najviac aktérov, ale tiež prevencia malárie a diagnóza a liečba tuberkulózy. No a zamaženie UNRA nás nám pripomenulo, že treba zosilniť globálnu reakciu na tuberkulózu Napriek viditeľným pokrokom v mnohých našich partnerských krajinách treba tiež uznať dôležité výzvy ehm, vo všetkých troch, pri všetkých troch chorobách a HIV, AIDS musí ostať prioritou a to hlavne v prípade žien a dievčat, ktoré sú výrazne viac nakazené rezistentnosť voči liekom, komárom, ktoré sú rezistentné na insekticídy, tiež oblastia, ktorá vyvoláva obavy. A tiež venujeme pozornosť tomu, aby sme zaistili, že podpora z Globu Fanta sa dostane k tým, ktorí to najviac potrebujú, aj v tých náročných eh, oblastiach a krehkých eh, nestabilných krajinách postihnutými konfliktom, napríklad krajiny v regióne Sahel, treba ďalej podporovať, aby zlepšovali svoju kapacitu na efektívne využívanie finančných prostriedkov dostupných z globálneho fondu. Tiež treba zaistiť, aby prevádzka globálneho fondu bola dobre koordinovaná s dvojstrannou odporou zdravotníckého sektora a partnerských krajín na to, aby sme posilnili národné zdravotnícke systémy. A v tomto kontexte Európska komisia pracuje s Global Fund na to, aby sme zlepšili efektivitu a účinnosť našej spolupráce. Podobne EU súčasné snahy lepšie koordinovať stratégia aktivity rôznych iniciatív, vrátane Global Fund, Gavi a, globálneho nástroja na financovanie, tak ako už povedal komisár Mimica, Európska únia chce zohrať veľmi aktívnu úlohu na konferencii v Francúzsku roku 2019, aby bola úspešná a aby Globo Fanta dostal dostatočne veľa zdrojov pre dôležitú prácu a činnosť, ktorej sa venuje. A čo sa týka financovania, je pravda, že čísla, ktoré boli uvedené ICI, čo navrhuje Európska komisia, tak to bolo presne, kde presne jeden, sa navrhuje jeden nástroj, ktorý eh, nahradzuje to, čo bolo nahradené z DCI, Európskeho rozvojového fonda z, z nástroja súhedstva, sa to spája do jedného nástroja, tak by bolo jednoduchšie to programovať a rovnako by bolo jednoduchšie monitorovať a implementovať tieto zdroje. Zdroje ide do geografických obálok a to umožní e, lepšie špecifický prístup ako podporu pre hlavný sektor. Bude naďalej možné financovať globálne iniciatívy ako Global Fund, tak zo zdrojov z Global Challenges, ako aj na geografické programy kde Global Fund funguje a to je prakticky vo všetkých krajinách, ktoré podporujeme. A rovnako je tu návrh na určenie 20% eh, ODA na rozvoj, tak aby bolo jasné, že eh, záväzok voči Human Development je rovnaký. No a čo sa týka špecifických eh, otázok, ako podporujeme vzdelávanie zdravotníckého personálu. Nemôžem dať e, celkové číslo, ale príspevok EÚ k zdravotníckým programom je približne 1,3 miliardy eur v rámci súčasného VFR na glo- globálnu iniciatívu, to je Global Fund, to potom Gavi na vakcíny, na očkovanie, UNFP na komodity a VHO pre ich úlohu v krajinách, ktorým pomáhame. No a ďalšie 1,3 miliardy cez geografické programy na podporu zdravotníckého sektoru, posilnenie v 17 krajinách a to sú väčšinou komplexné programy, ktoré posilňujú zdravotnícke systémy krajín, vrátanie odbornej prípravy pre zdravotnícky personál. Neexistuje buď alebo eh, globálna iniciatíva alebo odborné programy potrebujeme, obe podporujeme posilniť inštitúcie a potrebujeme tiež eh, za cieľenú pridanú hodnotu, ktorú prinášajú tieto iniciatívy. No a čo sa týka financovania pre MVOčky, tak momentálne pokračujeme a musíme mať eh, pre zdravotnícky sektor, alebo sa urobia národné výzvy, alebo globálne výzvy pre národné delegácie. No a tiež globálne iniciatívy ako Global Fund, čo zadáva organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré bojujú za práva na zdravie a zdravotnícke služby. E, v rámci Global Fund je to veľmi relevantné pre tie zraniteľné časti obyvateľstva. Ďakujem pekne a slovo dostane pán Sanz na dve minúty, nech sa páči. Budem veľmi stručný. Pani Zaborská sa pýtala eh, na to, eh, koho to eh, ovplyvňuje. Tieto tri choroby sa netýkajú vždy rovnakej populácie, ale je tu niečo spoločné pre všetky tri choroby. Väčšinou tí ľudia, ktorí sa to najviac týka, sú najchudobnejší, najzraniteľnejší a marginalizovaní rôznym e, spôsobom v jednotlivých e, spoločnostiach. A e, toto zdôrazňuje význam venovať sa týmto trom chorobám a takisto aj význam úlohy, úlohy občianskej spoločnosti, pokiaľ ide o prácu Globálneho fondu. Občianská spoločnosť zohráva obrovskú úlohu Eh, keď už ide o to zainteresovať, eh, zabezpečiť eh, poskytovanie služie pre marginalizované populácie. A ďalší bod, ktorý som chcel spomenúť, to sa týka tuberkulózy, ktorá je rezistentná. Ako ste povedali, mikrobiálna rezistentnosť je závažnou hrozbou pre verejné zdravie a je čoraz viac úmrtí práve v dôsledku rezistentnej tuberkulózy. Globálny fond je najväčším hráčom v oblasti boja proti e, tomuto e, typu rezistentnej tuberkulózy. E, v mnohých krajinách pôsobíme v tejto súvislosti a mnoho z našich investícií sa sústreďuje na boj proti rezistentnej tuberkulóze. Ale nemali by sme mať in, ilúzie, ak chceme skoncovať e, e, s jej hrozbou, musíme jednoducho skoncovať s tuberkulózou, pretože keď tu budeme mať veľa tuberkulózy, takisto budeme mať e, vždy aj veľa jednotlivých variácií. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem, pani Vojtvinkler. Ďakujem, aby som odpovedala na vašu otázku. Chcela som len Eh, sa vyjadriť tým geografickým versus tematickým programom. Hovoria nám, že tematické sa redukujú a geografické sa zvyšujú. A, a eh, teda, že teda sa máme tomu prispôsobovať, ale to bude zložité, pretože my nemôžeme a, eh, a, tieto a, fondy vyčleniť pre jednotlivé krajiny. A, ak nemôžeme zabezpečiť, tieto e, fondy sa naozaj uplatnia v e, daných krajinách. Takže toľko k e, predvydateľnosti, ale aj k, jedno, k zjednodušovaniu, ako ste povedali. Aby som sa mohla venovať týmto dvom otázkam spoločne, tuberkulóza, HIV, choroby, ktoré najlepšie poznám v európskej oblasti, sústreďuje sa to hlavne na uh, zraniteľné skupiny, takže potrebujeme tu celkom zjavne holistický prístup. E, Treba sa brať aj modelom ekonomického rozvoja, ktorý by odstraňoval nerovnosti. Musím sa teda venovať re, e, nerovnostiam pri e, ich zdroji. Sme jedinou oblasťou sveta, kde HIV miera rastia, kde máme najväčší podiel rezistentnej tuberkulózy. Keď sa pozrieme na zdravotný sektor v EÚ, komisia navrhla, aby Eh, sa tu eh, teda eh, znižovala podpora v rámci teda sociálnych programov. Nevieme, ako to bude vyzerať po Brexite. Viem, že nasledovným bodom programu je Horizon Europe. Výskum je takisto veľkou oblasťou, ktorá je významná pre SDG 3. Výskum v tejto oblasti tuberkulózia HIV je veľmi dôležitý Jeden bod, na ktorý by som sa chcela sústrediť, tým je e, e, vlastne vplyv výskumu na spoločnosť. Momentálne iba monitorujeme e, ekonomický dopad, rast, schopnosť. Ale my tu potrebujeme aj odlišné indikátory, ktoré by aj iné typy dopadov monitorovali, iné typy dopadov na spoločnosti. Ďakujem pekne. A jedna Kratučká otázka na minútu, pán Görens. Gestion. Áno, to bol len taký návrh, pretože ak budeme mať uh, stretnutia zodpovedných činiteľov v rámci oblasti zdravia, tak e, budeme môcť ako Európska únia sa vyjadriť a po druhé budeme mať aj predstavu o tom, aký bude dopad, pokiaľ ide o budúce finančné Mm, programovacie obdobie 2021-2027, by som chcel vedieť, či to bude komplikovanejšie alebo jednoduchšie aby to bolo jasné, predtým, než príjmeme túto správu, ktorú by sme mali prijať koncom tohto mesiaca, chcel by som vedieť, za akých opatrení tento návrh, návrh komisie dopadne, e, bude mať dopad, či už pozitívny alebo negatívny, na prostriedky z tohto globálneho fondu. Či to bude spôsobovať to, že globálny fond bude musieť zmeniť e, svoje pravidlo, podľa ktorého funguje, tak teda sa budeme musieť zamyslieť nad tým, či tieto zmeny budú v zaujme tej otázky, ktorá nám leží na srdci. Ja by som naozaj chcel mať v tom jasno, pretože chcem odpoveď zo strany komisie, aby som si mohol pred, urobiť predstavu, ako spoluspravodajca, či je to realizovateľné, či vieme predvídať e, v oblasti zdravia, aké budú finančné prostriedky v budúcnosti k dispozícii. To asi všetko. Takže ak by som mohol dostať tieto informácie, hovorím v mene troch štyroch ďalších spolu s pravodajcov. Toto by nám uľahčilo život a našu úlohu, pretože na nás sa obracajú s veľa otázkami. A ja e, by som chcel vedieť e, a vyjadriť svoj názor, že čím je to jasnejšie, tak tým viacej môžeme potom presadiť a teda prejaviť náš názor. Ďakujem. Odpoveď si možno vypočujeme neskôr z úst komisie. Alebo sa chcete vyjadriť, pán Sánc? Chcel by som iba povedať, eh, že si veľmi vážim podporu komisie, ale takisto si veľmi vážim eh, otázku pána Görensa, pretože tento bod objasniť je veľmi dôležité pre nás. Musí eh, byť jasné, ako máme programovať, investovať, aby sme splnili ciele SDG 3. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu tu a za to, že sme mohli viesť túto diskusiu. Ďakujem a teraz e, budeme pokračovať e, e, v 5 až 6 nový rámec pre výskum a inovácie. Eh, na obdobie 2021 až 2027 pozostáva eh, z dvoch eh, tém. Nariadenie, ktoré stanovuje pravidlá pre účasť a teda rozhodnutia týkajúce sa vytvorenia špecifických programov. Budeme diskutovať o navrhovanom nariadení a navr- rozhodnutí, teda bodoch 5 a 6 spoločne. navrhovaný rozpočet na úrovni viac než 94 miliard pre eh, programové obdobie Horizon Europe eh, ponúka ten najambicioznejší program doteraz, ktorý sa venuje výskumu a inováciám. Je to primárne program, ktorý eh, má byť prínosný hlavne pre Európsku úniu, ale ponúka určité príležitosti aj pre rozvojové krajiny, a má význam aj e, pre ďalší e, postup v oblasti e, agendy SDG. Vedúci gestovský výbor ITRE má veľmi ambiciózny program, pokiaľ ide o tieto návrhy vo svojom výbore. Chce hlasovať 21. novembra vo výbore a zabezpečiť hlasovanie na pléne na mini plenárke koncom novembra. E, toto predstavuje naozaj veľmi e, krátku e, dobu, čo si bude vyžadovať zorganizovanie osobitného zasadnutia DB v Štrasburgu 12. novembra, aby sme mohli hlasovať o našich dvoch návrhoch stanovísk. Spravodajkyňou je pani Lola Sanchez Caldentej nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, my sme v tomto návrhu chceli odraziť tie inovačné a pragmatické riešenia pre zúčastnené strany a takisto aj pre nedostatky, ako aj pozitíva v rámci Európskeho horizontu 2020. Keď budeme vychádzať z politických preferencií, ktoré sú akýmisi vektormi, rozhodli sme sa venovať konkrétne špecificky niektorým bodom investície do globálneho zdravia a zlepšenie k prístupu k liekom je naozaj veľmi dôležité. Preto je potrebné potrebné vytvoriť veľkú medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa bude obrať, e, e, opierať o e, politickú koherenciu, ako aj spoluprácu. Chceme vytvoriť veľké sociálne výzvy, reagovať na ne, udržateľnú sieť a takisto aj posilniť inklúziu, ako aj účasť z občianskej spoločnosti a stanoviť také mechanizmy, ktoré by vytvorili investície tak zo súkromného, ako aj štátneho sektora, ktoré by zabezpečili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 Mm, financovanie zo súkromného ako aj štátneho sektora. Pokiaľ ide o globálne zdravie a takisto prístup k liekom, videli sme veľmi znepokojivo, že pokiaľ ide o eh, tieto návrhy komisie, tuto nie sú dostatočné záruky, ktoré by zabezpečili eh, investície do eh, výskumu a vzdelávania. Bojíme sa, že tento návrh by mohol mať dopad na bod číslo 3. Prístup k liekom to je zásadná vec, kde je nízky, hlavne pre štáty, kde je veľmi nízky príjem. Preto chceme, aby tento rámcový program nielen zapracoval e, návrh na zvýšenie e, finančných prostriedkov, ale takisto aj určité zodpovedné záruky, preto aby sa mohlo e, zabezpečiť transfer biotechnologických výdobytkov. Toto je nový rámcový program, ktorý je veľmi dôležitý pre implementáciu následujúcich politických odporúčaní, ktoré Európsky parlament ako aj rada vyjadrili v tomto zmysle. Je potrebné sa zamerať na sociálny dopad napríklad na eh, investície ako aj výskum a vývoj biomedicíny. Preto je potrebné zabezpečiť také, eh, také eh, oblasti zdravia, ktoré by boli udržateľné hlavne v rozvojových krajinách. Preto Európska únia sa musí zaviazať, aby podporovala výskum a vývoj nielen na svojom území, ale aj mimo svojich hraníc. A tak, ako sme to videli za posledné niektoré desaťročia, tu prichádzalo k veľmi veľkým poklesom transferov všetkých eh, projektov v rámci eh, predchádzajúcich projektov, ako aj v rámci Európskeho horizontu 2020. Je potrebné mať účinné nástroje, pokiaľ ide o vedeckú diplomáciu, ktoré by zaviazali európske programy pre spoluprácu a rozvoj eh, takto konať, hlavne pokiaľ ide o krajiny, ktoré majú veľmi nízky príjem. Nový rámcový program je príležitosťou, preto aby sme mohli aplikovať e, práve tieto e, programy, aby sme zabezpečili finančné prostriedky do výskumu a vývoja práve strategických e, projektov. Domnievame sa, že e, toto by mal byť základ pre definovanie sociálneho dopadu celého programu, okrem toho, že tu budeme mať indikátory a mechanizmy, ktoré by mohli jasne e, nám pomôcť e, zhodnotiť, či je, tá správna cest, či je to správna cesta. Videli sme s veľkým znepokojením, ako funguje priemyselná konkurencia, schopnosť a takisto aj sociálna sieť tu je veľmi ohrozená, pokiaľ ide o implementáciu tohto nového rámcového programu. Je potrebné mať dobrú politiku, politiku, a, a, aby sme mohli zabezpečiť e, všetky tieto projekty. Je potrebné sa zamerať e, na e, ekonomický prospech, tak ako aj na sociálnu transformáciu. Toto všetko sú veľmi dôležité body a hrozia nám tu viaceré rizika. Je preto potrebné, aby sme v týchto rámcových progr programoch si stanovili, čo sú naše preferencie, aké sú naše ciele a aby sme nestracali zo zretela takisto aj prepojenie so s týmito uh, dvoma návrhmi. Je potrebné, aby sme uh, tu zabezpečili aj uh, výsledky z Parížského dohovoru. Musíme prestať investovať investovať do veľkých eh, eh, projektov. Eh, je potrebné zabezpečiť investície nie do biopaliv a ďalšie, energi- ďalšie paliva, ktoré sú vlastne kontaminujúcimi palivami. Je potrebné naozaj sa snažiť do obnoviteľných zdrojov energie zabezpečiť finančné prostriedky. Toto nám, k tomuto nás vedie vlastne aj etická zodpovednosť našej spoločnosti. Chceme prispieť k tomu, aby energetický transfer nám umožnil vytvoriť eh, tisícky eh, zelených miest. Pokiaľ ide o účasť občianskej spoločnosti v týchto programoch, chcela by som len povedať, že je veľmi dôležité, pri eh, tvorení našich priorít nestrácať zo zreteľa túto zložku, pretože tento nový program, okrem tie aktuálne konzultácie, ktoré momentálne prebiehajú, kde sa naozaj reálne snažíme zakomponovať do tejto práce občanskú spoločnosť, je potrebné si uvedomiť, že e, spravodlivá sieť občianskej spoločnosti by mala byť prepojená aj s privátnymi projektami. Je potrebné také inovácie techno- a také in- technológie, presadzovať, ktoré by naozaj boli základňou tohto, eh, týchto dvoch programov. Toto sú hlavné myšlienky, eh, kde sme sa, ktoré sme sa snažili zakomponovať eh, do týchto návrhoch a budeme veľmi radi, ak nám pošlete do 24. oktobra ďalšie vaše návrhy, aby sme mohli vyslať jasný signál Európskej komisie a takisto aj Európskej rade pre priemysel. Ďakujem. Uh, no- Ďakujem veľmi pekne. Nemáme tu nikoho z tieňových spravodajcov, ale pani Kienge sa chce vyjadriť. E, merci. Ďakujem pekne. Chcela som povedať takisto aj ja niekoľko myšlienok e, ohľadom týchto e, nových európskych programov pre výskum a vývoj. A pokiaľ ide o tieňového spravodajca za SD, ktorý žiaľ Bohu dnes nemohol byť účastný na tomto stretnutí, vyjadrím sa v jeho mene. E, toto je vedecká technologická základňa Európskej únie, ktorá by mohla umožniť e, naozaj čeliť medzinárodným výzvam a takisto zrealizovať e, ciele v rámci trvalo udržateľného vývoju a výskumu. My naozaj vítame veľmi pozitívne to, že v rámci tohto programu boli zakomponované také body, ktoré by mali zabezpečiť rovnosť šíriť rovnosť medzi mužmi a ženami, odstraniť nespravodlivosť v oblasti výskumu a vývoja. Vítame to, že tento rámec, ktorý bol tu predložený, e, ráta s medzinárodným partnerstvom, s oveľa väčšou spoluprácou Európskej únie s tretimi krajinami, čo by mohlo byť prínosné pre obidve zúčastnené strany. Je potrebné nestracať zo zreteľa, že pokiaľ ide o rozvojové krajiny, Európska únia môže byť svetovým mocným partnerom, aby podporovala výskum a vývoj a že e, táto diaspora v Európe môže vytvoriť e, silné prepojenie práve pre túto spoluprácu. Obzvlášť pokiaľ ide o našu spoluprácu s krajinami AKT, aby sme mohli posilniť spoluprácu prostredníctvom takýchto iniciatív, ako je Trebárs Európska alebo Aliancia Európa-Afrika, pokiaľ ide o investície a takisto trvalo udržateľné miesta, tak ako to bolo už spomenuté, sú veľmi um, pozitívne. Takisto pokiaľ ide o rôzne mechanizmy financovania, ktoré už boli uh, spustené, ako aj uh, uh, využitie daňového fondu pre vzdelávanie, toto všetko sú dobre správne správy. Toto všetko by malo racionalizovať a zjednodušiť žiadosti o financovanie a podporu projektov. E, toto je všeobecná kritika, ktorá bola e, zaslána zo strany rozvojových e, krajín, kde je jasne stanovené, že prístup k financiám je veľmi ťažký. Európska únia by mala viacej podporovať výskum a vývoj v oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité pre rozvojové krajiny. A toto je kľúčové, preto ak chceme dosiahnuť e, rozvojové ciele, alebo cieľa trvalo udržateľného rozvoja a chceme viacej podporiť e, výskum a vývoj, pokiaľ ide o e, zanedbané alebo také tie osirotené choroby, ako sme to videli aj v prípade vakcinácie proti ebole. A potom, pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva, toto by nemalo sa týkať len otázky liekov, ale takisto aj farmaceutických prostriedkov v rámci nového výskumu a vývoja, e, plus zakomponovať nové nástroje, ktoré by podporili tento výskum. V treťom bode sa hovorí o novom technologickom rozvoji, ktorý by mal byť zohľadnený pre využitie Eh, jeho využitie hlavne v eh, rozvojových krajinách. Napríklad efektívne a inteligentné polnohospodárstvo a takisto aj pomoc v naliehavých humanitárnych eh, situáciách. A nakoniec je potrebné zdôrazniť to, ako veľmi dôležitý je tento program a to, že sa eh, zameriava na spoluprácu s rozvojami krajinami v tých najťažších oblastiach, ako je napríklad nízka úroveň eh, šírenia informácií, pokiaľ ide o Európsky horizont 2020, alebo pokiaľ ide o možnosti spolupráce, takisto aj pokiaľ ide o ťažkosti získať európskych partnerov. Ďakujem. Thank you very much. And then commission. Ďakujem. Teraz eh, zastupcovia komisie. Irena Norstedt za komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyne Lola Sanchez Caldentej a ostatným eh, poslancom za ich vyjadrenia. Ako už ste spomenuli, Horizon Europe je veľmi ambicióznym programom pre výskum a inovácie a myslím si, že je veľmi dôležité to eh, zdôrazniť, aj to tu už zaznelo, že jeden eh, z programov celého portfólia budúceho finančného rámca dlhodobého rozpočtu EÚ v prvom rade by som chcela zdôrazniť, že Horizon Europe je od program eh, otvorený pre spoluprácu s partnerov z celého sveta. Ide tu o nový prístup, pokiaľ ide o prístup a otvorenosť aj pre ostatné krajiny s dobrými e, kapacitami e, v oblasti výskumu a inovácií. E, takže takto sa zasadzujeme za medzinárodnú spoluprácu. a Chceme, aby sa do najväčšej možnej miery zohľadňovala reciprocita. Chcem zdôrazniť, že väč- väčšina e, programov, ktoré už prebiehajú v rámci Horizontu 2020 a Horizont Europe, e, tie sa už vzťahujú na e, spoluprácu v oblasti výskumu a my sa teda snažíme tu zabezpečiť takúto cezhraničnú spoluprácu aj teda až za hranice Európu. To je dôležitý aspekt, ktorý treba mať na pamäti. A pokiaľ ide o cieľe udržateľného rozvoja, ako vidíte z programu Zasadzujeme sa za to, aby sme e, k ním prispeli vďaka nášmu programu. Pokiaľ ide o monitorovanie tohto programu, e, toto je samozrejme veľmi dôležité. Dôležitá je zabezpečiť e, napríklad aj v ob- príspevok v oblasti výskumu, e, v oblasti zdravotníctva. A my e, potrebujeme tu naozaj trošku viac času, aby sme zhodnotili dopad tohto programu je to komplikovanejšie než eh, napríklad eh, v oblasti eh, IKT, kde sú cykly oveľa kratšie. V zdravotnej oblasti môžu cykly trvať až 10-15 rokov. Tu samozrejme stále hľadáme ešte tie správne modely, ktoré by to čo najlepšie zohľadnili. A sú určité dobré modely pre hodnotenie implementácie SDG, napríklad je monitorovací nástroj, ktorý sa zaoberá dopadom na pilotnej eh, úrovni výskumných a inovačných projektov v oblasti eh, bezpečnosti eh, potravinovej a hm, trvalodržateľného poľnohospodárstva v súvislosti hm, teda s africkými krajinami. Takže sú tu určité pilotné programy v oblasti zdravotníctva, ale hm, sa budeme musieť tým zaoberať trošku hlbšie, ako to urobiť eh, k eh, rodovým aspektom. Vítame vaše poznámky, je to veľmi dôležitý aspekt. Sme presvedčení, eh, že sa mu venujeme v špecifickom programe. A návrh tiež predpokladá zainteresovanie jednotlivých aktérov. Toho súčasťou je samozrejme občianská spoločnosť, a tiež by som chcela spomenúť, e, že zastupcovia občianskej spoločnosti samozrejme sú vždy vítaní, môžu sa zúčastniť všetkých akcií a projektov, ktoré podporujeme, obzvlášť v zdravotnej oblasti. Máme už e, dlhodobú dobrú spoluprácu s zastupcami pacientov, e, takisto ich radi privítame eh, teda v rámci projektov, ktoré eh, financujeme. Pokiaľ ide o prístup, myslím, že treba objasniť, že eh, komisia nevlastní práva pre nejaké práva. Tieto majú vždy výskumníci, ktorých financujeme a pokiaľ ide o prístup, eh, predpokladáme, eh, že sa bude aplikovať eh, otvorený prístup k výsledkom výskumu, ktorý vznikol vďaka našim programom. Dúfam, že som tým ošetrila tie najdôležitejšie otázky. Ďakujem. Sú ešte nejaké dodatočné otázky zo strany poslancov? Nie. Všetko to je v poriadku. Takže lehota na predostieranie pozmievacích návrhov je stanovená na 24. októbra o 2. hodine popoludní. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli k bodu 7. Budeme sa zaoberať eh, otázkou eh, eh, samoj, pristúpenie samoj k eh, predbežnej dohode s Európskym spoločenstvom. Eh, táto eh, krajina patrí do kategórie najmenej rozvinutých krajín. Mm, hrozí však, že stratí preferenčné postavenie od 31. decembra 2019. Po tomto období by sa na ne uplatňoval štandardný e, e, e, spôsob špecifických preferencií, pokiaľ ide o určité sporty zo samoj do EÚ a tento postup je menej štedrý než tá doterajšia úprava. Samoa by preto e, potrebovala, aby mala možnosť sa e, možnosť teda pristúpiť do IPA od 1. januára 2019. Zau, e, teším sa, na bližšie informácie e, z úst nášho spravodajcu e, Florana ho Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, e, dnes je veľmi dôležitý deň pretože dnes sme sa dozvedeli e, zo správy medzinárodných e, expertov ohľadom klimatických zmien veľmi dôležité údaje, ktoré nám pripomínajú to, že musíme byť oveľa ambicioznejší a musíme konať rýchlejšie, e, pokiaľ ide o Parísky dohovor, pretože ak chceme do konca tohto storočia zabezpečiť zníženie oteplenia planéty. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležité zohľadniť aj v medzinárodnom obchode v tej forme, v ktorú máme tú štruktúru k dispozícii, pretože my sme zodpovední jednou petinou za e, náraz CO2. E, takže toto všetko musíme zohľadniť aj v Parískom dohovore a takisto aj na medzinárodné dohovory. Nemôžeme naďalej podporovať tento model. A takisto vzhľadom na návrh dohody o hospodárskom partnerstve, to bola jasná kritika z našej strany, pretože nie je to momentálne na tej úrovni, čo by sme si želali, aby sme mohli uzavrieť takúto dohodu, ktorá by práve zohľadnila tieto nové údaje, tieto nové výzvy, ktoré máme pred sebou. Treba zohľadniť to, že Samoa v tomto prípade takisto nie je hociaký partner rôzne klimatické údaje e, ohľadom klimatických zmien, ktoré máme k dispozícii. Treba takisto do toho zakomponovať. Na jednej strane máme krajiny, ktoré sú hlavnými zodpovednými činiteľmi za klimatické zmeny, ako je napríklad Európska únia. Na druhej strane máme eh, rôzne ostrovy, ako je napríklad Samoa, eh, ktoré zvýšili hlas, aby práve povedali, že tie najväčšie obete klimatických eh, zmien sú práve tieto ostrovy, nachádzajúce sa v Tichom oceáne, ako je Samoa, Fidži a tak ďalej, Papua Nová Gvinea. Takže je potrebné toto zohľadniť e, v to aj v obchodných dohodách s týmito ostrovmi. Je treba teda naozaj veľmi opatrne e, sa rozhodovať v rámci tejto dohody, pretože to nemôžeme záväzným e, a povinným, legálne záväzným spôsobom ošetriť a v porovnaní s tými našimi výzvami, ktoré máme v Parížskom dohovore. A okrem toho si myslím, že Európsky parlament jasne sa vyjadril k posledným uzneseniam, pokiaľ ide o právne záväzné prepojenia s obchodnými dohovorami a s trvalo udržateľným rozvojom v tej poslednej kapitole. Sme sa o tom jasne vyjadrili, podporili sme E, zmluvu, e, kde by boli práve zohľadnené tak e, základné ľudské práva, ako aj obchodné dohovory. Je potrebné naozaj zabezpečiť aj ďalšie obchodné zložky. Pripomenuli sme to, že vo všetkých kapitolách trvalo držateľného rozvoja v našich dohodách o hospodárskom partnerstve by mali byť naozaj realizovateľné a mali by byť záväzné a dohoda, pokiaľ ktorá nebude obsahovať túto zložku, tak nemôže byť podpísaná pretože nemôžeme niečo očakávať, čo e, nemôžeme dosiahnuť. Mali by sme to urobiť tak, hlavne pokiaľ ide o kapitolu o rozvoju, o trvalodržateľnom rozvoje, tá by bola tu e, naozaj zákone zakomponovaná. Potom, pokiaľ ide o to, že Európska únia e, samou e, napísala e, na zoznam Európskej únie obsahujúce jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely. Toto by sme mali takisto zohľadniť. Je potrebné, aby táto krajina takisto mala zabezpečenú takú jurisdikciu, takú politiku, e, ktorá by mm, tieto e, naše záväzky splnila je potrebné si pripomenúť aj to, že treba zohľadniť túto tému, keď hovoríme napríklad o zahraničnej politike aj o ekonomických dôvodoch. A nestačí len to, že Európska únia má dobré partnerské vzťahy e, so samou, ale je potrebné, aby to malo efektívny dopad na DHP. E, je potrebné a stôraznili sme to v dvoch rôznych uzneseniach, kde sme pripomenuli, že dokonca aj v prípade naozaj veľmi vážnych problémov v e, takých krajinách, ktoré majú napríklad takéto vážne daňové nedostatky, môžeme dokonca aj pozastaviť e, dohodu. E, čiže tu máme ten čierny bod, ktorý musíme vyriešiť. Nebudem teda naťahovať tento môj čas, pretože toto sú tie principiálne otázky, pretože veľmi dobre vieme, že ani Samoa, ani Európska únia v teda, že dohoda medzi samou Európskou úniou nás nezachráni, pretože to sú také marginálne dohody. Avšak je potrebné zabezpečiť, aby naše princípy boli dodržané, aby to bol naozaj nástroj, táto dohoda o hospodárskom e, partnerstve, by, um, ktorý by umožnil e, splniť dve základné veci. Po prvej strane splnenie cieľov Parískeho dohovoru, pretože a e, ciele trvalo udržateľného rozvoja, pretože ak táto dohoda nepôjde takýmto e, smerom, tak potom nemá zmysel uzatvárať dohodu, ktorá by práve neumožnila tieto dve základné zložky tu zakomponovať. A ja si myslím, že v tomto momente táto dohoda, ktorú máme so samou, vôbec nezohľadňuje a nie je na úrovni týchto dvoch cieľov, ktoré chceme presadzovať a ktoré sú podľa mňa tie najdôležitejšie zložky, oveľa dôležitejšie ako dohoda o hospodárskom partnerstve. Takže je potrebné si to uvedomiť a takisto zohľadniť aj tie konečné ciele a jasne povedať, že s tým síce nezachránime ľudstvo, ani nezachránime trvalodržateľné e, ciele, avšak chceme e, naozaj e, na druhej strane pomôcť tým krajinám, ktoré trpia najviac klimatickými zmenami, ako je Samoa aj zo strany Európskej únie. Ďakujem. Thank you. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne. Slovo teraz dostáva opäť pani Kienge. Merci. Ďakujem pekne, ako som to už predtým vyjadrila. Tieňový spravodajca je eh, pani eh, poslankyňa Frunzulika, ktorá nemôže byť tu prítomná s nami. Takže hovorím v jej mene niekoľko slov. Najprv je potrebné preskúmať, čo je v záujme samoj pokiaľ ide o dohodu o hospodárskom partnerstvom AP. Je potrebné nestrácať zo zreteľa aj to, že táto samotná krajina e, žiadala, aby sme túto dohodu uzavreli. Aj keď e, Tichý nás pre nás predstavuje veľmi maličkú časť medzinárodného obchodu, v rámci Európskeho medzinárodného obchodu, treba si uvedomiť, že už máme 5 dohôd o hospodárskom partnerstve. Eh, pretože eh, to, keby sme eh, im 1. januára 2019 zrušili bezcolný a bezkvotový prístup na trh Európskej únie, to by mohlo mať veľmi negatívny dopad, dokonca až možno na 70 exportu zo samoj do EÚ. Pretože rýbolov je veľmi dôležitý práve pre tento región. Aj táto dočasná DHP stanovuje zásadné ustanovenia, ktoré, by, ktoré majú podporiť túto časť priemyslu, hlavne výnim, roku, pokiaľ ide o medzinárodný import a to umožňuje tejto krajine, aby mohla e, svoje rybolovné e, úlovky importovať do celého sveta, pardon, exportovať do celého sveta. E, takže preto je to veľmi dôležité, pretože tento sektor priemyslu zabezpečuje živobytie mnohým ženám, mnohým mužom, mnohým deťom. Je potrebné byť alebo možno sa venovať oveľa hlbšiemu preskúmaniu tejto situácie. Aké sú možné alternatívy možno? Pretože ak odmietneme e, samoj prístup e, na e, trh EÚ, zatiaľ čo Fidži, Papua, Nová Gina budú takto fungovať v rámci dohody o hospodárskom partnerstve s Európskou úniou, toto vôbec nebude dlhodobé riešenie. A mohlo by to práve mať negatívny dopad na samou preto by sme si mali aj uznať, že dočasná DHP nie je, len dlho, nie je dlhodobým e, riešením. Je potrebné zabezpečiť to, aby čoraz viacej našich partnerov boli e, našimi budúcimi partnermi v rámci DHP, aby boli odstranené tie prekažky, ktoré zabraňujú k tomu, aby boli podpísané trvalé DHP pretože táto do, dočasná DHP neodstra, neodstraňuje všetky tie prekážky, ktoré sa týkajú treba z ľudských práv alebo environmentálnych eh, noriem alebo parlamentného dozoru či ob, mm, práv pre občianskú spoločnosť. Toto je naozaj neakceptovateľné. A nakoniec pokiaľ ide o dočasnú DHP e, v ich záveroch, toto by malo byť akousi, akýmsi odrazovým mostíkom pre e, e, ozajstné partnerstvo medzi EÚ a Tichomorskú oblasť, kde by dialog bol vedený v konštruktívnom duchu a kde by bol jasne stanovený cieľ, taká DHP, ktorá by podporila trvalo držateľný rozvoj a takisto aj ekonomickú integráciu v rámci regiónu ak čoraz viacej krajín z e, Tichomorského oblasti bude našimi partnermi v rámci DHP. Toto bude môcť naštartovať aj rokovania e, v, na zabezpečenie alebo uzavretie kompletných a, a konečných DHP. Možno otázka rybolovou by mala byť opätovne preskúmaná a niektoré krajiny v rámci Tichomoria e, totiž to Eh, by sa mali teraz nad tým zamyslieť, či tieto normy, ktoré sú používané v rámci oblasti rybolovu, sú kompatibilné s normami rybolovu, ktoré sú používané v rámci EÚ. Ďakujeme pekne. Slovo teraz dostane veľvyslanec. Nech sa páči, srdečne vás vítame. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, dovolte mi tiež poďakovať obom rečníkom, ktorí prispeli k tejto diskusii o mojej krajine, mojej prijatí dohody o hospodárskom partnerstve. Vítame túto diskusiu, samozrejme tá dohoda, predbežná dohoda o hospodárskom partnerstve je pre našu krajinu dôležitá z viacerých dôvodov, ktoré tu zazneli. No a obchod je jedným z nástrojov pre dosiahnutie udržateľného rozvoja, cieľov udržateľného rozvoja, ako aj cieľov Parískej dohody. Preto vidíme, že v kontexte rozvoja uznávame, že sú príležitosti pre nás, aby sme obchodovali s Európou. Jedna, jedna, naša krajina je jednou z 37 krajín, ktoré sú označené ako malé ostrovné rozvojové štáty v rámci skupiny AKT. Takže iste oceníte, máme isté špecifika a okolnosti, ktoré nám veľmi komplikujú život, ak nebudeme mať partnerov na obchodovanie. A musím povedať, že nie len na obchodovanie pani predsednička, ale obchodovanie konkurencieschopných podmienok s ohľadom na to, že sme veľmi malou krajinou, tak musíme sa zacieliť na špecifické trhy na export, pretože nemáme ehm, tie dostatočné objemy výrobkov, takže musíme pracovať veľmi tvrdo, čo sa týka nášho exportu. Otázka klimatických zmien, o tom sa hovorilo. Dovolte mi povedať veľmi jasne, že naša krajina spolu s ostatnými krajinami v Tichomorí a inde sú v prvej línii krajín postihnutých klimatickými zmenami. My sme nechceli s spolupracovať s žiadnymi krajinami, ktoré bagatelizujú klimatické zmeny. Klimatické zmeny pre nás eh, sú reálne. Eh, ich dopady sú reálne a my nechceme príjmať dohody so žiadnou krajinou, ktoré by situáciu pre nás zhoršili. My sme rovnako spoločnosťou, ktorá uznáva príspevok rôznych aktérov, Dovolte mi zdôrazniť jednu skupinu, ktorá je dôležitá pre našu spoločnosť z hľadiska podpory a implementácie aktivít. Na úrovni každej dediny máme výbor žien, a to je výbor, ktorý zodpoveda za implementáciu projektov a aktivít. Oni sú tiež v prvých líniách niektorých aktivít, my sa zaoberieme z hľadiska odpadu, napríklad tá kokosový olej, jedným z konkrétnych prípad, príkladov. A naše rôzne výbory žien sú v prvej línii nielen z hľadiska participácie na úrovni polnohospodárstva, ale tiež v rámci spracovania, a to sú všetko dôležité veci, o ktorých sa mnoho hovorí, a no, ja myslím, že ja som presvedčený o tom, že majú dôležitú úlohu ako ostatné organizácie občianskej spoločnosti v našej krajine, ako aj súkromný sektor. Oni sa zúčastňujú a ich eh, vstupy si vlá, vážia vlády, ale musím tiež povedať, že v končnom dôsledku Vláda je zodpovedná a oni nie sú zodpovední za prijaté rozhodnutia. A to neznamená, že tieto rôzne organizácie sa nezapájajú do tohto procesu a my máme národný orgán, ktorý má dozor nad všetkými MVOčkami v krajine a to je tiež ďalší zdroj vstupu do procesu si uvedomujem nedostatok času, ale rád by som sa ešte vyjadril k jednej otázke, ktorá súvisí s daňovými otázkami. By som povedal, že predtým, než som prišiel sem, tak som dostal list predsedníčky skupiny pre etický kódex s uznaním, že som v novembri minulého roka mu napísal a jasne povedal, že, že krajina chce spolupracovať s radou pri výmene informácií a tiež sa tešíme na ďalšie aktivity, ktoré treba zrealizovať. A to bolo potom, čo som navštívil všetkých relevantných vyslancov členských krajín EÚ, ktorí myslí, že náš meno by malo byť na zozname a vysvetlil som, že mali veľmi dobrú diskusiu. My chceme prispieť k tomuto procesu a predsednička sa spýtala, či môžem dať súhlas tým, aby na stránku bol zverejnený tento list na stránku skupiny. My s tým nemáme problém. Čo sa nás týka, toto je veľká vec pre našu krajinu. My to radi spodíme a ešte to niektoré procedurálne operatívne veci aj má sa. Ja rád teraz zodpoviem na akékoľvek otázky ktoré poslanci majú. Ak si to samozrejme želáte, ďakujeme. Ďakujem pekne, no a teraz eh, dáme slovo zástupcom komisie. Slovo dostane pani Eria Askola. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Vážené poslankyne, poslanci, želám vám všetkým dobrý deň. Som rada, že vám môžem trošku viac vysvetliť dohodu o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi. A som rada, že Samoa chce vstúpiť do tohto partnerstva, táto dohoda bola ratifikovaná v Európskom parlamente v roku 2011. Otázka pre nás nie je, či EPA je dohoda dobrá alebo zlá, je to žiadosť malého a zraniteľného rozvojového ostrovného štátu sama, aby prijala existujúcu dohodu o hospodárskom partnerstve s nami z perspektívy EU a komisie PA e vytvára platformu na pravidelný dialog a angažovanosť z inštitúcie Samoa sa zúčastní ako pozorovateľ spolu s súčasnými partnermi e Papuou Guineou a Fidži na ďalšom zasadnutí výboru EPA tu v Bruseli 24. oktobra. Program tohto zasadnutia obsahuje udržateľný rozvoj, životné prostredie, e, riadne stavu rýb a tak ďalej. Tiež je tu otázka o ne, ne, kooperatívnej daňovej jurisdikcii, takže EPA vytvára dodatočné spôsoby, možnosti angažovanosti s týmito krajinami je lepšie, aby boli prijaté, namiesto toho, aby neboli prijaté. My by sme, teda vylúčenie malého ostrovného štátu ako sama z tohto partnerstva, by tiež nám zabranilo mať väčší vplyv v regióne, ktorom momentálne dominuje Austrália, Nový Zéland a Čína. Táto dohoda nám dáva možnosť a príležitosť šíriť naše hodnoty, vplyv na demokratické procesy, ktoré si želáme v rámci rozhodovacích procesov. Takže ja môžem už len dodať, že táto dohoda je skutočné partnerstvo. Nie je to len o obchode, ale je to aj o udržateľnom rozvoji. EPA má doložku o nevykonávaní v článku 73 odsek 2. Znamená to, že právne záväzné vhodné opatrenia môžu byť prijaté v rámci dohody z Kotonu v prípade porušenia základných element, elementov, ktoré boli ratifikované v dohode. No a v rámci po Kotonu EÚ presadzuje podobné dojednanie. Na EPA má revíznu doložku, takže nevyhnutná úprava sa môže vykonať pri vypočení platnosti dohody z Kotonu. Je to teda jasná podmienka, dohoda z Kotonu vytvára mechanizmy na spustenie tých sankcií v prípade potreby, ale musíme dávať pozor samozrejme pri zvažovaní kladova záporov je to, mm, v rámci dohody EPA je článok 3, ktorý hovorí, že strany plne zohľadnia medzi iným sociálne a environmentálne záujmy partnerských krajín a rozhodovacie metódy musia e, zohľadniť základné princípy zodpovednosti participácie a dialogu. No a preto jeho excelencia, pán veľvyslanec Luté, ktorý má PhD v rozvojovom hospodárstve, vysvetlil motivácie jeho krajiny vstúpiť k tejto dohode a komisia je presvedčená, že by sme mali ponúknuť benefity tohto existujúceho partnerstva by to integrovalo hospodárstvo a vytvorili mechanizmus dialógu, ktorý máme na to, aby sme mohli diskutovať a hovoriť o udržateľnom rozvoji. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Askola. A teraz sa spýtam Florneza, či chceli by ste niečo ešte dodať alebo zdôrazniť. Áno, len niekoľko krátkých pripomienok Ďakujem za mm, doplnenia, vyjadrenia aj excelencii poslancovia Európskej komisie. Rád by som objasnil pár vecí. Nikto tu netvrdí, že dialog nie je dobrý. Nie. Dialog je vynikajúci. Avšak dialog nevylučuje, aby existovali právne záväzné nástroje, ktoré treba implementovať. A ja myslím, že dialog a opatrenia musia byť spojené. No a doteraz túto právne záväznú stranu nemáme. To ešte rozdeli, takže my chceme dialog, ale chceme ešte aj prehlbenie právne záväzných aspektov. My nehovoríme, že EBA nechceme, nie. Chceme, chceme lepšiu spoluprácu, ale chceme dohodu, ktorá môže splniť tie ciele. Momentálne je situácia taká, že tieto obchodné dohody bohužiaľ nezohľadňujú princípy ako napríklad agendu o udržateľnom rozvoji, parížske ciele a tak ďalej. To sa neplní. Takže chcem povedať, že by sme mohli otvoriť minimálne tieto kapitoly o udržateľnosti a potom uvidíme, ako to bude správne záväznými nástrojmi. Čiže ja myslím, že skutočne na čase aby sme zaujali celkom jasnú pozíciu, aby sme vytvorili dobrý precedens pre budúce dohody. Ďakujem spravodajcovi. A ja by som teraz rada dodala, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 19. októbra o 10.00. Okay, everybody, we... Dobre, ďakujeme. A teraz prejdeme k diskusii o situácii Rohingov a konkrétne ochrana žien a dievčat. Tento čtvrtok 11. oktobra je Medzinárodný deň dievčat. To deň, ktorý sa zdôrazňuje, zdôrazňujú výzvy, ktorým čelia dievčatá, podporiť deti, eh, dievčatá, eh, žení ľudských práv pred eh, viac ako rokov násilnosti proti Rohingom dosiahli svoj vrchol dramatickým spôsobom v kampani mianmarskej armády, ktorú medzinárodná fact-finding mission pre Myanmar opísala ako ako porušovanie ľudských práv a závažné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. čo je jeden z najvážnejších eh, zločinov podľa medzinárodného práva. Misia dospela k záveru, že trestné vyšetrovanie a je potreba zaistiť a zaistiť ochranu a sústrediť sa na najvyšších armádnych činiteľov v Mianmarsku, okrem troch kategórií zločinov podľa medzinárodného práva, genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Konkrétne veľmi znepokojujúce boli správy o sexuálnom násilí ako prostriedkov zastrašovania alebo trestu občianskej civilného obyvateľstva. Výsledkom tejto kampane takmer milión ľudí opustilo krajinu a ušli do Bangladeša, kde momentálne žijú v najhorších, najväčších utečeneckých táboroch. Situácia v týchto táboroch eh, je veľmi nestabilná. Videli sme obrovské Videli sme obrázky a fotografie z táborov e, zaplavených mozunovými dažďami. Potrebujú potraviny, vodu, pitnú vodu a prístrežky. Okrem týchto potrieb násilnosti na civilnom obyvateľstve traumatizovali obete, ktoré potrebujú individuálnu telesnú pomoc. Zohľadná situáciu Rohingov a ochranu žien a dievčat a vzhľadom aj špecifické problémy a, a potreby. Vítame pána Skinnera, poradcu pre krízu Rohingov z medzinárodného, medzinárodnej záchranárskej kanadského výboru. Pán Skinner mať úvodnú prezentáciu, ktorú doplní komisia a EES. Čiže, pardon, ESVČ. Dovolte mi ešte na záver povedať niečo, predtým než dám slovo pánu Skinnerovi. vzhľadom na závažné porušovanie ľudských práv v Mianmarsku a Kambodži, komisia zvažuje ťahnutie obchodných benefitov pre Mianmarsko a Kambodžu v rámci tzv. tzv. dohody všetko okrem zbraní, ktorá zaručuje bezcelný prístup na európsky trh pre všetky tovary okrem zbraní a streliva. Dobre, slovo teraz dostane pán Markus Skinner. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť dnes vystúpiť a za snahy tohto výboru. Táto kríza dostala, zostala na politickej agende v EÚ vítame príležitosť hovoriť dnes o špecifických eh, potrebách, ktorým čelia ženy a dievčatá v Bangladeši a v Mianmarsku. Ako ste upozornili, Fact Finding Mission OSN našla jasné dôkazy o marginalizácii, perze perzekúcii, genocídy Rohingov s dôkazmi špecifických eh, porušovaní práv žien a dievčat. Vítame odporúčania vytvoriť eh, mechanizmus a podpora eh, zodpovednosti je dôležité, aby spravodlivosť a zodpovednosť boli súčasťou rozhodovania, ale ukazuje, že to je súčasť hlavolamu problémov, čo umožní návrat Rohingov do Mianmarska. S ohľadom na pomalý proces a veľké zmeny v štáte Rachin je jasné, že akékoľvek výrazné zlepšenie pre Rohingov závisí momentálne od adaptácie na podmienky v Bangladeši a preto ja sa budem sústrediť na situáciu v Bangladeši a nie až tak v Mianmarsku. Ja som v júni bol v Bangladeši, predtým než začalo obdobie dažďov, no a je jasné, že monzún má hrozné dopady na situáciu v táboroch Monzún nebol síce taký hrozný, ako sme sa obávali, ale znamenalo to, že veľký dôraz sa venuje na prírodným katastrofám a jej dopadom na Rohingov. Ja myslím, že je dôležité pripomenúť si to, keď hovoríme o rizikách, ktorým čelia ženy a dievčatá a situácia, kde podľa medzinárodného spoločenstva mnohým domácnostiam alebo na mnohých, mnohých domácnostiach a vedú ich ženy alebo dokonca dievčatá. A preto opúšťajú Mianmarsko, ale situácia v Bangladeši je tiež hrozná. Máme tu jedinečnú zraniteľnú populáciu utečencov, no a v Bangladeši vidíme, a viem, že väčšina z vás to uvedomuje, zatiaľ čo v táboroch Bangladeši majú istú bezpečnosť, tak eh, muži, tak eh, ženy a dievčatá stále čelia eh, násilnostiam aj v rámci partnerstva a keďže majú všetko utečenca, nemajú prístup k právnemu systému v Bangladeši ani právnej pomoci. Podmienky v táboroch sú hrozné, nie sú tam oddelené hygienické zariadenia, veci, ktoré považujeme za pomerne e, základné, tak tie v táboroch v Bangladeši nie sú rovnako rodovo podmienené e, násilie tam prevláda a preto ženy opúšťajú do, domovy a strácajú pomocné siete a podporné siete na riešenie násilnosti a tiež nedostatočný e, prístup k prostriedkom na získanie nezávislosti a samostatnosti ako e, vzdelávanie a počujeme o prípadoch nútených manželstiev a obchodovanie s ľudskými bytostiami. No a takáto komplexná situácia si vyžaduje komplexnú reakciu a je dôležité, aby vláda Bangladešu otvorila a treba aj poďakovať za to, že otvorila svoje hranice. Treba poďakovať aj medzinárodnému spoločenstvu pri snahách o reakcie s ohľadom na úteky, útek do Bangladeše. My ako medzinárodné, medzinárodné záchranné spoločenstvo pracujeme od augusta, no a naša reakcia je zameraná na reakcie na tie výzvy, ktorým čelia osobitne ženy a dievčatá. Reagujeme na situáciu v 40 krajinách a vo svete, ale treba povedať, že naše skúsenosti ilustrujú úplne globálnu humanitárnu reakciu v Bangladeši. Viacero faktorov prispia k tejto situácii. Už som hovoril o rýchlosti a rozsahu a pomoci. Treba spolupracovať s partnermi, ktorí už fungujú v Bangladeši, ak sa to skombinuje eh, s obmedzeným humanitárnym priestorom v Bangladeši, čo charakterizujú veľmi eh, komplexné postupy obdržania víz, povolení, tak situácia je taká, že citlivé služby pre ženy a dievčatá, že často ich poskytujú partnery bez eh, predchádzajúcich skúseností. No a vidíme, že to má dve, dva závažné dopady. Poprvé, sú tu stále obrovské rozdiely pokrytia služieb pre ženy a dievčatá, hlavne pre že, že, dievčatá v dospievajúce dievčatá. No a to je veľmi náročná situácia. No a vidíme náročné postupy, ktoré vyplývajú z poskytovania služieb, ktoré nedodržiavajú najlepšie postupy v rámci medzinárodnej reakcie, takže vidíme, že bezpečné, bezpečný priestor pre ženy, personál je tam muž a vieme teda, eh, že to obmedzuje prístup žien. Takisto máme aj obavy, pokiaľ ide o stíhanie informácií, eh, pokiaľ ide o rodové eh, násilie, kde sa porušujú princípy dôvernosti, eh, čo eh, ďalej ohrozuje životy týchto dievčat a žien. Eh, podmienky sú teda veľkou výzvou, ale nie je to neprekonateľné. Európska únia môže zohrávať dôležitú úlohu keď sa im venujeme ako donor, ale takisto ako inštitúcia s politickými vzťahmi, s bangladežskou vládou a mnohými inými inštitúciami, organizáciami, ktoré sa zaoberajú e, toto situáciou, napríklad rodový akčný plán EÚ, e, ktorý si dáva za cieľ e, odstránenie rodového násilia a takisto tu máme aj iné ďalšie programy, ktoré by mohli zlepšiť našu reakciu. Na záver tri praktické odporúčania, ktoré by mohli eh, zlepšiť eh, reakciu, eh, kde by dôležitá mohla byť EÚ. Poprvé iniciatíva, ktorá sa už teda týka táborov, teda chýbajúcich štandardov v táboroch. To je niečo veľmi jednoduché, čo sa dá riešiť. Po druhé sme za to, aby sa vytvorili spolu s bangladeskou e, vládou e, iniciatívy boja proti rodovému násiliu e, za pomoci národných aj medzinárodných partnerov. Týkalo by sa to tréningu, mentoringu, podpory, mitigačných aktivít, tak aby sme privedeli pozitívnu zmenu. A po tretie, úvaha týkajúca sa dlhodobej reakcie na túto krízu v eh, Bangladeži. Treba sa zabrať štruktúralnými faktormi eh, týkajúcimi sa ohrozenia žien a dievčat. Vieme, že táto kríza bude dlhodobá. Takisto je jasné, že eh, je veľkým náporom pre domácu populáciu. Myslí si, že e, deti Rohingov by nemali byť vzdelávané v bangladežských e, školách napríklad e, domáci obyvateľia, takže toto hovorí o tom, ako, ako to, aká je tu situácia. Takisto musíme sa venovať implikáciám krízy na domácu populáciu, na samotný Bangladeš, situácie z napríklad Jordánska, Libanonu, nám hovoria o tom, akým e, e, spôsobom e, sa môže medzinárodná komunita orientovať, ako prispievať, napríklad aj v oblasti obchodných ústupkov. Je možné tiež pozitívne prispieť, otvoriť politický priestor, diskutovanie napríklad citlivých otázok ako prístup k eh, bytiu či eh, vzdelávaciemu systému a takto zabezpečiť pozitívny eh, vývoj situácii v krajine v oblasti utečencov, takže treba aplikovať podobný model finančného, diplomatického úsilia, ktoré sa skombinuje aj v prípade Bangladežu. Je treba sa zaoberať touto možnosťou, aby sa zlepšila reakcia E, Bangladežu na špecifické potreby utečencov, obzvlášť žien a dievčat. Ďakujem veľmi pekne, situácia je tu veľmi zložitá. Vypočuli sme si určité body, ktoré by sa by naozaj minimum toho, čo by sme mali urobiť, aby sme túto otázku lepšie e, pokryli. Chcem e, teraz dať slovo pani Laure Kaminára. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Nebudem opakovať eh, to, čo povedal pán Skine. Eh, súhlasím eh, s tým. Chcem sa vyjadrovať k situácii k Bangladežu, ale aj v Mianmarsku. Je pravdou, že tieto masy, e, tieto e, tábory patria k najväčším e, vo svete. Ja som ich navštívila počas obdobia monzúnov. Neviete si predstaviť, aká je zraniteľnosť týchto ľudí. V zásade táto oblasť, ktorú poskytol Bangladeš, je na kopcoch, kde pôvodne boli stromy, ale boli vysekané, aby tam boli, mohli byť umiestnené domy, ale je to vlastne len bahno. A sú to naozaj neakceptovateľné podmienky, takže máte tu veľmi zraniteľných ľudí, ktorí sú v veľmi zraniteľnej situácii. Už len v dôsledku tej e, oblasti, v ktorej sa e, nachádzajú. A keď ešte zohľadnite špecifickú situáciu žien a dievčat, viac než 50 e, ľudí v táboroch, predstavujú že nie dievčatá. Tieto sa nachádzajú ešte v horšej situácii. Navšívi, navštívila som e, tie e, priestory, e, kde táto situácia bola najlepšia a vypočula som si tam naozaj strašné príbehy. Tieto ženy hovoria, že bá, videli bábetka, ktoré sú hádzané do riek, alebo ich rodiny príslušníci boli vraždení, alebo hovorili o e, znásilneniach. ktoré e, zažili, e, rozprávali o extrémnom násilí, ktoré zažili. Treba, niektoré tábory majú zabezpečené bezpečné oblasti, iné nie. Toto treba zlepšiť takisto e, v dôsledku spôsobu, ako sú e, tieto tábory riadené. Toto e, vedie k nasledujúcu z bangladežskej strany. Tábory sú rozdelené na viaceré časti a máte tam osoby, ktoré menuje bangladežská vláda, volajú sa Máči a oni majú plnú kontrolu Eh, nad príbytkami, v ktorých ľudia žijú, nemôžeme ich nazývať domami. Večer žiadne vládne organizácie eh, nemôžu byť v táboroch a plnú kontrolu to majú niektorí z týchto ľudí v táboroch. Takže poprvé eh, znásilnené ženy ne navštívia žiadnych mužov a nezveria sa im, že boli znásilnené. Takisto sme počuli, že niektorí z týchto ľudí, ktorí by ich mali e, chrániť, ktorí by mali chrániť určité časti e, táborov, sú tí, ktorí sú implikovaní do toho, čo sa tam deje. E, viem, že odporúčania sa týkajú aj situácie v táboroch, aj počas mojej misie to bolo, tak aj teraz diskutujeme s OSN, takže spôsob, ako sú riadené tábory, sa musí zmeniť, s tým úplne súhlasím. Avšak koordinácia medzi eh, IOM eh, sa už zlepšila, ale myslím si, že ešte stále je tam potreba ďalšieho zlepšovania. Pravdou je aj, že eh, sme počuli aj správy o partnerskom násilí. Toto nie je za žiadnych okolností odvodnené ale tuto máte situáciu ešte ľudí, ktorí, eh, ktorých pohyb je obmedzený. Je tu naozaj situácia, že ľudia sú v veľmi eh, kompaktnom priestore, z ktorého sa nemôžu dostať, tak toto podporuje eh, mnoho typov násilia. Jedným z nich je teda partnerské násilie. niektorí z Rohingov žijú aj v e, spoločenstvách mimo e, táborov. My sme navštívili tieto oblasti, kde e, sa pomoc poskytuje nielen rohinkom, ale aj tým, ktorých, ktorí sú ich hostiteľmi. Stretli sme sa s zástupcami takýchto táborov a Všimla som si, že aj teda e, e, hostujúce komunity, ale aj rohingovia e, nás žiadali, aby sme poskytli určitý typ školení mladým dievčatám 11 až 18 ročných z viacerých dôvodov, aby si mohli zarobiť jednak, pretože po 12 či 13 rokov už im nedovolujú, aby boli mimo domovov. a takisto by si eh, zarobili nejakým spôsobom, aby sa mohli vydať, keď dosiahnu vek 18 rokov. To je pre nich tiež eh, dôležité. Prístup k vzdelávaniu mladých eh, dievčat to bolo niečo, čo komunity domáce aj utečencov Rohingov od nás žiadali. Vzdelávanie teda predstavuje jednu z tých dôležitých oblastí. To málo, čo môžeme poskytnúť v oblasti e, vzdelávania, je veľmi dôležité, pretože sú tam obmedzenia týkajúce sa e, poskytovania e, vzdelávania deťom rohingov. To, čo, to málo, čo im teda môžeme poskytnúť, nie je v jazyku rohingov ani v jazyku, ktorým sa hovorí v tejto oblasti, ale musí to byť poskytované v barmčine jazyk, ktorý tieto deti nepočuli, takže jedným jazykom hovoria doma e, s rodičmi, nenaučia sa ani jazyk krajiny, v ktorej žijú a učia sa v treťom jazyku, ktorý potenciálne pre nich nemusí byť užitočný. Ak si uvedomíme, že táto kríza môže byť dlhodobou, takomto prípade e, učenie sa tretieho jazyku nie je vhodné. Bangladešskú vládu ale treba naozaj pochváliť za to, že e, akceptovala takýto vysoký počet utečencov, že im umožnila e, vstúpiť na územie Bangladešu. Ale pokiaľ ide určité tieto témy, napríklad vzdelávania, detí a teda mladých dievčat. To, e, niektoré tieto aspekty sa musia zmeniť. A pokiaľ ide o humanitárny apel, aby sme zareagovali na potreby Rohingov v Bangladeši. Išlo tu od 950 miliónov dolarov e, do 43 e, z tohto máme pokrytých, takže je tu veľký týka počet nepokrytých eh, potrieb. To je tiež jedna, eh, jeden z dôvodov, ktoré nám umožňujú kolektívne eh, zareagovať lepšie a venovať sa hlavne teda osobitným potrebám dievčat a žien, pretože je tu nedostatok v oblasti financovania, ktorý je obrovský. Komisia od eh, eh, kedy začala kríza, alokovala 65 miliónov eur. A teraz to pokiaľ ide o Miamarskú stranu, nemali by sme eh, Buda totiž ani na Rohingov v Miamarsku, je ich tam približne 600 tisíc. Prístup týmto e, e, e, ľuďom sa ešte nedostal na úroveň z augusta 2017 a už vtedy bol zlý. Takže títo rohingovia, ktorí sú v tej tzv. nulovej línii medzi oboma krajinami, sa tam nachádzajú už dlho, nie je ešte jasné, čo sa s nimi udeje. Situácia Rohingov na miamarskej strane. Väčšina z nich žije v táboroch, ktoré sú odvorným typom koncentračných e, táborov. Nie je tam totiž e, voľný pohyb zabezpečený. V týchto táboroch je e, viac ľudí, než ktorým sa poskytuje pomoc, pretože miamarská vláda nie dovolila registráciu týchto ľudí, vytvorili, zabezpečili registráciu, keď sa tieto tábory vytvorili, ale potom tam neskôr tiež prichádzali e, ľudia, takže pokiaľ ide o dávky, ktoré sa distribujú, veľa ľudí, ktorých v týchto táboroch žijú, jednoducho k ním nemajú prístup, nie sú mm, započítaní ako prítomní. A mm, potom som tam tiež e, správy o rodovom e, násilí voči ženám a dievčatám v týchto táboroch Mnohé sú v e, to štruktúrach, ktoré nazývajú dlhé e, e, domy budovaných z dreva, ktoré boli vytvorené 5, pred 5 rokmi s logikou, že tam budú musieť ostať nejakých 6 mesiacov až rok. Väčšina z nich je labilných. Podopieraných stĺpinami, aby sa udržali a do kultúrnych presvedčení niektoré z e, dievčat nemôžu opustiť ani len tieto e, štruktúry e, po tom, čo dosiahnu určitý vek. Takže rohingské ženy na oboch stranách patria naozaj k tým najzraniteľnejším z najzraniteľnejších. Sústredíme sa v mnohých partnerov, v programoch, ktoré robíme práve na ochranu dievčat, žien, ale samozrejme toto e, nie je postačujúce a musí sa toho udeť viac na oboch stranách, aby život dievčat a žien sa zlepšil. Pokiaľ ide o miamarskú stranu, zaznamenali sme určité e, zlepšenie prístupu, ale ako som povedala, e, sme na tom oveľa horšie než pred rokom. A keď hovoríme o Miamarsku, nemali by sme zabudnúť na to, že e, e, tu máme ešte ďalšiu krízu e, v štátoch Kačiny, potom niekde e, 100 tisíc IDP bolo nich opustiť svoje pobydlia a títo žijú v tak zlých podmienkach ako Rohingovia v štáte Raka a potom k, dom, k domácej populácii, hostujúcej populácii nemali by sme zabúdať na to, že aj tí sami sú veľmi, veľmi chudobní a naozaj by potrebovali e, takisto e, sami značnú mieru pomoci. Ďakujem veľmi pekne za popis e, tejto situácie. Slovo má teraz pani Izabela e, Delaté. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem sa snažiť byť veľmi stručná. Chcem len doplniť e, to, čo tu už zaznelo. Um. Chcem sa sústrediť na politickú líniu. Chcela by som len zdôrazniť, že Európska únia a vysoká predstaviteľka komisie sú tak politicky, ako aj humanitárne mobilizovaní, aby sa pokúsili vyriešiť túto krízu v Bangladeši a tiež v Mianmarsku. Toto je téma diskusí. Vy sa uskutočnili isté politické dohody medzi EU a Bangladešom, no a samozrejme Hovoril sa o tej téme aj nedávno pri príležitosti valného zhromaždenia OSN, no kríza Rohingov, Tam sa tiež hovorilo a o pár dní summit ASEM v Bruselu bude ďalšou príležitosťou nastoliť túto tému do diskusie. Takže je tu jasný záväzok na politickej línii a bolo povedané, bolo prijaté uznesenie na Rade pre ľudské práva OSN o zodpovednosti. Hlasovalo sa o tom 27. septembra a mechanizmus zodpovednosti bude na zriadený práve na tomto základe. No a samozrejme vieme, že trošku potrvá, kým sa to dostane do bodu, kým sa začnú zatýkania riešenie. No a uvidíme, ako financovanie pre tento mechanizmus bude vyzerať a ako by sa dalo financovanie zvýšiť. Vy ste poznáte správu Fact Finding Mission, ktorá o, hovorí o zločinoch proti ľudskosti, ale tiež genocíde v niektorých častiach Mianmarska. Takže je jasné, že medzinárodné spoločenstvo a tlak na Mianmarsko, tlak EÚ bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu e, pri riešení kríz a len riešenia kríz, ktoré budú správe Anan a tie zaistia dôstojný návrat Rohingov. No a tu vidíme, že je tu stále veľká potreba sústrediť sa viac na nexus medzi humanitárnym a rozvojovým a humanitárnou rozvojovou pomocou, pretože utečenci tu ostanú no na istý čas v Bangladeši, aj keď vláda to zatiaľ nie je ochotná oficiálne uznať a realisticky si treba priznať, že v Mianmarsku nebol dosiahnutý nejaký veľký pokrok Jeden z pozitívnych znakov je, že je minimálne lepší prístup osobitnej vyslankyne SN zriadila si svoju kanceláriu IPITO a má prístup k každému, takže môže hovoriť s každým, vrátane predstaviteľov armády. To je aspoň malá príležitosť po rokoch, keď nebo pridelený žiadny prístup Mianmarsku ako neakceptovali, čo sa týka toho humanitárneho nexu, tak rada by som hovorila o minimálne jednom projekte, hodnote 50 miliónov, ktorý no, konkrétne utečencom, ale aj hostiteľským spoločenstvom v Bangladeši. Bude to zamerané na vzdelávanie, ale aj potravinovú bezpečnosť ďalšieho, takže presne o tomto sa hovorilo. Toto je isté len začiatok, 50 miliónov nestačí, ale už je to aspoň snaha. My mali projekt prevencia radikalizácie mladých v utečeneckých táboroch. Na záver by som rozpomenul jeden projekt, ktorý myslím, že je zaujímavý nie je zameraný na utečencov v táboroch, ale je zameraný na občianskú spoločnosť, organizácie občianskej spoločnosti a bojovníkov za ľudské práva v Bangladeši, aby poskytili budovanie kapacity k rodovo podmienenému násiliu. Takže možno kapacita týchto aktérov môže byť využitá aj na zacielené aktivity v táboroch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostanú členové nášho výboru. Ako prvý pán Guerrero Salome, nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán Guerrero Salome. Pani súčasná predsednička, my e, tak e, pokiaľ ide o informácie, ako aj o e, závery Európskej komisie ako aj ESBČ sme informovaní o niektorých prípadoch Rohingov, tých eh, svetkov, ktorí sa odobrali do tejto zóny, do tejto oblasti a ktorí hovorili, že na vlastnej skúsenosti videli uh, také tie genocídne aktivity, ako je násilie, obzvlášť pachané na ženách a mladých dievčatách a ktorí nám popisovali situáciu, ktorá naozaj síce o, nich, o nej vieme cez sociálne siete, ako aj cez televízne kanály, ako, akurát že v tomto prípade ide o inštitúcie, ktoré boli prítomné na tomto území, ktorí tu vykonávajú svoje aktivity. To prvé, čo by som chcel vypichnúť, čo by sme mali zohľadniť, je to, že rozmer ťažkej situácie, v ktorej sa nachádzajú Rohingovia v Bangladeži, je na tej istej úrovni alebo v takom istom štádiu, ako zažívame aj na hraniciach EÚ vzhľadom na vojnu v Sýrii. Chcem zdôrazniť to, že ak my všetky tie problémy, ktorým čelíme, máme pred sebou, pokiaľ ide o príchod týchto osôb. Veľmi ľahko si vieme predstaviť, čo to môže predstavovať pre Mangladeš, keď zohľadníme to, že príjmajúce obyvateľstvo nie je bohatým obyvateľstvom ako Európania, ale je to chudobné obyvateľstvo, ktoré sa nachádza v tej istej situácii chudoby ako aj v Barme. Preto chcem zdôrazniť to, čo povedali všetci predrečníci, že treba pochopiť alebo snažiť sa pochopiť, akej situácii sa nachádza momentálne Bangladeš a zvážiť to, že pomáhať Bangladešu je teraz strategickým rozhodnutím preto, aby sa mohlo čeliť tejto humanitárnej krízy a myslím si, že to je jasne zreteľné vzhľadom na všetky tieto výpovede, ktoré sa týkajú situácie v príjmajúcej krajine vzhľadom aj na chudobu príjmajúceho obyvateľstva. Po druhé, Hovorilo sa o tom, že musíme samozrejme pomôcť, pokiaľ ide o zabezpečenie potravín, zabezpečenie prístrežkov, taká tá klasická humanitárna pomoc tomuto obyvateľstvu Rohingom. Avšak treba zdôrazniť aj to, že je potrebné aj politicky zareagovať, tiež správneho hľadiska a tiež uh, z všeobecného strategického hľadiska. A tu sa nám objavili niektoré návrhy, ktoré určite je potrebné ešte sformulovať zretelnejšie, napríklad využívať uh, tak skúsenosť Libanonu alebo Jordánska v obidvoch zmysloch, aby sme vykonali nátlak na Barmu, ako aj na okolité krajiny, aby eh, sme im zastavili preferenčné výhody, ak nebudú konať z humanitárneho hľadiska a aby Bangladeš konal tiež pozitívne a na to im ponúkneme preferenčné ekonomické, obchodné výhody, aby videli tie pozitíva, ktoré by mohli z tohto mať, aby mohli tomuto presídlenému obyvateľstvu sa snažiť napomôcť. A po tretie, pokiaľ ide o otázku podpory, vyrovnávania si účtov, tieto aktivity, ktoré tu porušujú ľudské práva a ktoré sú prejavmi genocídy a ktoré sa týkajú sexuálneho násilia páchaného na ženách, nemôže to byť ponechané bez trestu. Je potrebné, aby e, komisia pre ľudské práva OSN si začala uvedomovať a aby právne uchopila túto situáciu a Európska únia musí podporiť toto úsilie. Určite tak robí. Aby sme boli aktívnou súčasťou toho, že dovedieme pred rôzne súdne inštancie vinníkov, tých, ktorí páchajú tieto strašné činy v Mianmarsku. Na týchto utečencoch, obzvlášť ženách a mladých dievčatách, ako veľmi dobre viete, nielen e, členovia výboru, ale aj vy sami, ktorí častokrát sa zúčastňujete na našich diskusiách, určite viete, že máme takú špecifickú víziu, ako by tomuto mohli napomôcť aj otázky presadzovania vzdelávania, kde máme obyvateľstvo, kde je viac ako 1 miliónov 1 milión obyvateľov, ktorí už niekoľko rokov sú eh, na úteku a nikdy neviete, či sa vrátia naspäť do školy, k vzdelávaniu, ponúknuť im príležitosť, aby mohli sa aj v takejto situácii vzdelávať, aby mohli následne sa zakomponovať do aktívneho života, dokonca aj v takýchto životných ťažkostiach, či už v Bangladeži alebo v inej krajine v tejto oblasti. Myslím si, že toto by malo byť to jedno z našich najväčších cieľov, z našich najväčších strategických úsilí skúsiť zabezpečiť v týchto utečeneckých táboroch. Všetci oh, ktorí ste tu prítomní, častokrát ste priamo videli takéto situácie a viete, eh, aké je dôležité, aby aj takíto ľudia a ich deti mali zabezpečené vzdelávanie, pretože raz im to môže pomôcť prežiť. A eh, na záver, prostredníctvom dohovorov a dohôd rôznych typov je potrebné zabezpečiť, ako, aby ďalšie krajiny, ako je napríklad eh, Jordánsko, ktoré o, eh, sa snaží čo najviac zabezpečiť vzdelávanie aj pre deti utečencov, zmenili tento aspekt. Eh, takže myslím si, že tento príklad, túto skúsenosť by sme mali využiť práve aj pre túto oblasť. Ďakujem pekne. Very much. I have to say that we are... Ďakujem pekne. Musím povedať, že meškáme 10 alebo 15 minút, takže prosím, maximálne stručne. Cecil Kienge, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať aj ja našim trom spravodajcom za tieto informácie, ktoré nám poskytli a ktoré nám dokreslili e, tú víziu, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, aké nástroje nám môžeme, môžu pomôcť vyriešiť túto situáciu, aby sme vedeli, aké riešenie prijať. E, určite som chcela práve povedať to, čo povedal práve Enrique, môj kolega. Som veľmi rada, že všetko toto spomenul vo svojom prejave. Vieme, že je to asi 700 tisíc obyvateľov, utečencov, ktorí momentálne sa nachádzajú na území Bangladežu. Ako ste povedali, je potrebné zaujať holistický prístup a v rámci holistického prístupu tie detaily, ktoré tu boli spomenuté, Eh, sú tie veci, ktoré by mali byť podporené tak z politického hľadiska, ako aj z humanitárneho hľadiska, ako aj z ekonomického hľadiska. Toto je tá dobrá prax, ten príklad Jordánska alebo Libanonu, ako sa snažiť nájsť riešenie a využiť túto skúsenosť aj v tomto prípade. A práve táto osvedčená prax môže zabezpečiť aj riešenie e, v tejto krízi, nájsť štruktúrálne riešenie z dlhodobého hľadiska v takom prípade, ako je táto situácia, kde e, sa to nedá z krátkeho, z krátkeho hľadiska e, ukončiť, vyriešiť. Pokiaľ ide o to riešenie pre Bangladeš, ja si myslím, že toto, táto možnosť nám navrhuje presunutie 100 tisíc obyvateľov na ostrov, ktorý sa volá Basanča. Keby ste nám mohli povedať k tomu niečo viacej, pretože ja by som, aspoň pokiaľ ide o túto otázku, si to obmedzila. Len na to ďakujem. Ďakujem pekne. Som rada, že prišla naša predsednička, pani Linda McEwen. Nech sa páči, máte slovo. Takže vidím, že vy ste slovo nepožiadali, respektíve jedna otázka. Ja som prišla. Hovorila naš, hovorila naš host, vy ste hovorili, že v noci všetky medzinárodné organizácie nie sú v táboroch. Stáva sa to niekde inde vo svete. A je to vôbec normálne? No dobre, tak môžeme prejsť k odpovediam. Pán Skinner, poprosím vás stručne stručne je veľmi pozitívne ehm, Čiže dôraz na humanitárnu pomoc a politické aktivity. to s tým to s vami úplne súhlasím. Za mňa to chýba, je to dôležité pri riešení dlhodobých potrieb Rohingov, otvorení politického priestoru. Jasne, dôraz na zodpovednosť má úlohu pri otváraní tohto priestoru. Úloha financovania, to je ďalšia dôležitá vec. No a čo sa týka otázka Basan Čár, z humanitárnej perspektívy máme obrovské obavy za to, že sa utečenci premiestňujú na, takýmto, na takýto pieskový ostrov, pieskovú eh, jamu v Bengalskom zálive. No a eh, neviem sa k tomu vyjadriť, ale je kritické a dôležité, aby sme mali eh, koordinovaný a koherentný prístup medzinárodného spoločenstva OSN. Momentálne sa to veľmi fragmentovaný prístup medzi OSN a EU a ostatnými aktérmi, takže pokiaľ tie reakcie nebudú zosúladené, tak je ťažké byť eh, proti byť koherentne proti riešeniu, kde chceme, aby v táboroch sa nachádzalo menej ľudí. Alebo nie tak nahusto. Ďakujem pekne a ostatní. Ja len zodpoviem pár otázok. Nebudem ja teraz citovať niečo z tej správy, čo dobre načetáva, čo sa deje. Hovorí sa tu, že vlastná genocída pokračuje to neskončilo. E, a teraz by sme videli výsledok, neviem nájsť to presné znenie, ale útoky na Rohingov v Mianmarsku začali, ale pokračujú. A to je jedna vec, na ktorú nesmieme zabúdať. Keď sa snažíme reagovať na utopenie Rohingov v Mianmarsku. No a čo sa týka riešenia vzdelávacej otázky a stredná dlhodobého riešenia, uvediem príklad jeden z projektov, ktorý financujeme to z Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, e, kde hostiteľské spoločenstva aj utečenci sa zúčastňujú systémov, sadia stromy, aby bojovali proti deforestácii, pretože jeden z problémov v táboroch je, že v takomto krátkom období boli vyrúbané stromy. To je problém. No a tým chceme dať istý mm, nejakú zamestnanosť, ale niečo, Uh, uh, mali čo robiť, ale z hľadiska strednodobého a dlhodobého chceme, aby dopady klimatických zmien, ktoré sa objavili, boli nejak riešené. Ja tiež s tým, že treba venovať pozornosť hostiteľskému spoločenstvu z dvoch dôvodov, pretože ak nebudete venovať eh, pozornosť hostiteľskej spoločnosti, vidia, že utečenci dostávajú prídel potravín alebo veci, ku ktorým domáce obyvateľstvo nemá prístup, tak eh, z hľadiska prevencie konfliktov to musíme robiť, pretože inak by sme potenciálne mohli vyvolať situáciu, že hostiteľská spoločnosť bude mať negatívne pocity voči Rohingom. No, že s Rohingom tak tie eh, hostiteľia a pôvodné obyvateľstvo v Bangladeši bolo veľmi štedré, privítali ich vo svojich domovoch. Treba zaistiť, aby sme nepoškodili eh, nič tým spôsobom, ako to robíme. No a GBV. To by nemalo ostať nepotrestané, s tým súhlasím. Spustené postupy na riešenie problémov, s tým súhlasíme. No a snažíme sa poučiť a reagovať na to v kríze. No a čo sa týka toho ostrova, už minulý rok, keď sa uskutočnil ten hromadný presun, tak bangladešská vláda hneď povedala, že sa vynasnaží a napraví podmienky na tomto post- ostrove. Samozrejme, humanitárne spoločenstvo na to zareagovalo a že princípy slobody pohybu ľudí treba zaistiť a ostrov časť bola zaplavená no a doteraz sa ľudí tam žiadnych nepresunuli ale bangladešská vláda už um, tam niečo vybudovala ešte vec, ktorá sa mala stať že ľudia navštívili agentúry a MVOčky, aby zistili, či tie podmienky sú korektné. Dúfam, že tam neuvidíme nejaký masívny presun ľudí, ale počet ľudí, ktorí by tam potenciálne mohli byť presunutí, hovorí sa v 100 tisícoch, niekedy o iných číslach. Či je to normálne, že nikto tam v noci nie je, keď sa pozriete na severný Rakín, je tam dokonca zákaz, zákaz vychádzania, a keď osoba v severnej časti štátu Rakín, keď žena rodí v noci, tak nemôže opustiť, opustiť ten tábor. Som nepovedala, že to je normálne, pretože nič v tomto nie je normálne, ale nie je to prvé miesto, kde sme niečo také videli. No a v momente, keď máte prístup alebo nedostatočný prístup do akéhokoľvek priestoru, tak eh, tam narastá násilie, rodovo podmienené násilie, čiže veľmi problematické. Veď za prístup, ale než povedať, toto je nejaká neprekročenia hranica, ďalej nejdem, no, a súčasne byť aj mobilný. Ďakujem pekne. Yes, thank you. Ďakujem. Ešte k eh, tej zodpovednosti eh, by som chcela zareagovať, takisto k reakcii eh, poslancov, že EU by tu mohla zohrávať aktívnu úlohu, to práve urobila s prijatím uznesenia v Human Rights Council. Je to dôležité a mám tu dobrý signál, že je tu tlak medzinárodného spoločenstva, nie je to len EÚ, takže nekonáme ne, e, vo váku. Tlak medzinárodného spoločenstva e, je jednou z tých najsilnejších zbraní, ktoré momentálne máme e, voči Mianmarsku čo e, sa teraz bude diať. Chce sa, e, je tu vytvorenie mechanizmu e, zodpovednosti, ktorý by umožnil zbieranie dôkazov, aby bolo možné skonsolidovať a zachovať dôkazy o tých najzávažnejších trestných činoch, k ktorým došlo v Jamarsku a je pravdou, že k ním ešte stále dochádza. Toto by malo vydlažiť cestu pre budúce Ehm, možné e, postihovanie tohto. Mimochodom, Medzinárodný e, trestný súd tiež robil krok. Začal e, predbežné vyšetrovanie deportácie Rohingov z Mianmarska do Bangladešu a EÚ veľmi podporuje a tieto kroky. Dobre, ďakujem veľmi pekne. E, Je na čase ukončiť tento programu. Ďakujem všetkým za túto diskusiu. A teraz som odišiel čas, aby som odovzdala e, slovo našej e, predsedničke Linde, ktorá bude teraz predsedať nášmu zasadnutiu. Okay, colleagues, my apologies for not being here at the beginning. Ospravedlňujem sa za to, že som tu eh, nebola. A to všetci zažívame, meškajúce vlaky. Musela som dve hodiny eh, čakať eh, v Londýne na ďalší vlak, ktorý som vďaka tomu zmeškala, ale kolegyňa to veľmi schopne viedla bezo mňa. Nemáme dostatok času, takže musíme sa snažiť dobehnúť e, naše meškanie. Na programe je e, teraz e, zemetrasenie tsunami v Indonézii, takže 2000 ľudí je teraz potvrdených ako mŕtvi, tisíc je naďalej nezvestných Takže eh, poprosila by som eh, pani Kaminára z generálneho riaditeľstva ECHO, aby nás poinformovala o tom, čo môžeme urobiť, aby sme zabezpečili, aby sa k ľuďom dostala potrebná pomoc. Ďakujem, eh, Linda. Áno, tie posledné čísla samozrejme sa neustále menia. Oficiálne čísla zo včera sú 1700 media hovoria o viac než 5000 ľuďoch. 62 tisíc ľudí, ktorí sú presídlení. Máme k dispozícii obrázky eh, dediny, eh, kde sa vlastne zem zmenila na plato a vlastne pohutila celú e, dedinu, takže je veľmi zložité e, sa dopracovať ku konkrétnym číslam. Takže čo robí EÚ? Zmobilizovaný 1,5 milióna eur okamžite, ktoré e, teda toto momentálne implementujeme. Sme v kontakte s vládou, ktorá vy, eh, ja ho, hovorí, že môže využiť indonesky červený eh, kríž pre mnoho eh, z tých záchranných prác, ktoré sú potrebné. Okrem toho členské štáty dali k dispozícii takmer 9 miliónov, takže to, čo členská, členské štáty a EU robia, predstavuje takmer 20 toho, tej sumy, o ktorú sa žiada, ale samozrejme tieto čísla sa neustále menia, aktualizujú. Informácie, ktoré máme, je, že sa zaktivoval mechanizmus Kopernikus, pre naliehavé situácie. To znamená, že tu máme detailné mapy, e, mechanizmus civilnej ochrany EU sa tiež zaaktivoval členské štáty ako Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo zareagovali na zaaktivovanie tohto e, mechanizmu civilnej ochrany. E, poskytujú k dispozícii napríklad stanice na regeneráciu e, vody, e, generátory, elektriny a podobne. veci, ktoré e, ako financuje, na, pre teda iniciatívy na znižovanie rizik. Tieto projekty sme skončili v roku 2013, avšak dostavujú sa k nám správy, že Takže teda vďaka ním sú minimálne lepšie pripravení, než by táto krajina bola eh, pripravená eh, v prípade, kedy by sme tieto programy neboli spoločne vyvinuli. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Chceli by sa vyjadriť kolegovia, položiť otázky. V prvom rade Enrique Guerrero, ktorý sa eh, vyjadruje za náš výbor v humanitárnej pomoci. Creo que hay un punto Ďakujem pekne za tento príspevok, aj keď stále ešte nevieme úplne, uh, aký veľký je rozmer tohto eh, tejto situácie, tejto katastrofy vieme, že každú chvíľu eh, nám prichádzajú ďalšie údaje, oveľa väčší dopad, oveľa väčší počet obetí. Nám je oznamované včera večer v televízii som videl e, také zábery, ako e, voda úplne zničila celé oblasti na takú blatovú masu. Mm, nie sú tam len mŕtvi, ale sú tam aj osoby, ktoré prišli o svoje obydlia. Už je to naozaj dramatická situácia v takej oblasti, ktoré, ktorá e, nie sú ešte nie je ešte presne vymedzená, pretože cez Galileo a cez ďalšie satelitné systémy sa e, snažíme zistiť, e, aký bol veľký dopad, aká veľká oblasť bola tým zasiahnutá. Mm, samozrejme, že mm, snažíme sa bojovať proti tejto kríze a snažíme sa čo najväčšie úsilie vyvinúť e, v rámci možností, ktoré máme v dispozícii v našich rukách, aby sme pomohli. Ďakujem. Um, Ďakujem. Ak eh, nikto ďalší nemá otázky, aby som sa spýtala k tejto pripravenosti na nešťastia. Mohli sme očakávať, že sa eh, toho udeje viac v tejto oblasti? Pripraviť sa keď eh, sa teda nachádzate v oblasti, kde hrozia zametrasenia. On hindsight, uh, we could say more could Spätne sa dá povedať, že sme toho mohli urobiť viac. Máme tu e, napríklad popis, čo sa e, dialo minúta po minúte. Bol tu aj systém časného varovania, ktorý sa využíval v Indonézii. E, Vyhlasil poplach, varovanie pred tsunami, ale výpočet e, systému e, bol taký, že e, tieto, tieto vlny nebudú také vysoké, takže bol tam systém včasného varovania, ktorý sa zaktivoval a po 45 minútach sa to vrátilo späť na normálnu situáciu. Celá vedecká komunita sa týmto prípadom zaoberá a teda prvé e, vysvetlenia sú, že e, zároveň tu došlo k viacerým krízam, e, že to bola viacnásobná kríza. V prvom rade tu bolo zemetrasenie, Takisto tu bola určitá aktivita v hĺbke pod vodou, ktorú systém nezachytil. A takisto e, tento e, proces, kedy sa tá voda zmenila na, e, zem zmenila na bahno, a, a, ktoré teda pohltilo v priebehu pár minút celé dediny, ak sa pozriete na tie obrázky, tie sú strašné. Takže áno, a, mohlo sa toho urobiť viac. My sme podporovali indonéskú vládu do roku 2013 v tejto súvislosti. Medzinárodný Červený kríž Ehm, sa stará o podporu priamo na mieste, to by sa tiež dalo zlepšiť, ale nemôžeme minimalizovať ich úsilie. Je príliš skoro teraz na to, aby sme eh, situáciu mohli zhodnotiť komplexne. Ehm, keď sa pozrieme napríklad na situáciu zemetrasenia v Japonsku, tam máte tiež viaceré eh, eh, veci, ku ktorým, sa, ku ktorým došlo a ktoré nebolo možné predvídať ktoré ovplyvnili celkové výsledky. 17.02 to bolo semetrasenie, nasledovalo tam potom e, včasné varovanie pred tsunami a 20 minút neskôr e, sa došlo k e, záveru, že tu nebude žiadne tsunami, takže sa to vrátilo naspäť na normálnu situáciu a to viedlo k vzniku tragédie. Dobre, ďakujem pekne za aktuálne informácie. Budete nás samozrejme informovať e, aj e, priebežne. Samozrejme bude potom treba e, sa zasadiť v oblasti obnovy. Ďakujem vám veľmi pekne, Andrula, za to, že ste nás poinformovali o situácii Rohingov aj Indonézii takto neskoro vo poludní. Kolegovia, teraz teda môžeme prejsť k bodu 10, vytvorenie Fondu pre azyl a migráciu. Ide o stanovisko, eh, ktorým prispievame k stanovisku gestorského výboru LIBE, kde ide o vytvorenie nového fondu, ktorý sa má vytvoriť, ktorý by nahrádzal aktuálny fond AMIF, ktorý je to súčasťou toho nového balíčka viacročného finančného, eh, plá, eh, viacročného finančného rámca. Komisia navrhuje veľké zvýšenie celkového fondu pre túto rozpočtovú e, líniu 2,6 násobne by sa e, mal e, objem financií zvýšiť. Ide tu o 10,4 miliárd ktoré sa tu navrhujú do tejto obálky, aby sa pomohlo členským štátom pri riadení hraničnej kontroly sústreďujeme sa tu e, v tomto novom fonde na politiku návratov. Máme tu veľmi e, schopnú spravodajkyňu Eli Schlein, ktorá nás poinformuje o najnovších otázkach. And dear colleagues. Ďakujem pekne predseda, kolegyne, kolegovia, komisia predložila návrh o vytvorení tohto fondu, ktorý podporí a poskytne pomoc riadeniu migrácie členských štátov EÚ z ten 10,4 milióna eur, to je výrazný nárast v porovnaní s rokom 2020, čo bolo 6,6 milióna eur. Toto treba privítať, ak to má prispieť k lepšiemu a účinnejšiemu systému azylu pri reforme spoločného európskeho azylového systému. Návrh umožňuje tretím krajinám, aby boli asociované do AMF. Posilňuje aktivity EU z externej dimenzie tohto fondu a preto je zásadné pre výbor pre rozvoj stanoviť jasné zároky pre krajiny pôvodu a treba zaistiť, aby aktivity financované z tohto fondu boli jasne artikulované článok 5 návrhu komisie, nešpecifikuje oblasti, A preto sa vám ťažko hodnotia pozitívne dopady na tretie krajiny. No a je dôležité, aby spolupráca s tretimi krajinami v rámci AMF bola obmedzená na vnútorné veci, na špecifickú situáciu a readmisiu. Takže je potrebné naozaj sa snažiť vyhnúť tomu, aby sme destabilizovali tretie krajiny Eh, keď sa príliš budeme venovať o otázke riadenia migrácie. Spolupráca s tretimi krajinami by sa mala opierať o náš eh, vzájomný záujem, o všeobecný prístup a nie len na záujem EÚ a na podmienky alebo podmienečnosť riadenia vonkajších hraníc. V aktuálnej verzii tento návrh vypichuje priority EÚ, len priority EÚ eh, tak eh, počet eh, navratov, ako aj rád misií aby sme mohli eh, zabezpečiť finančné prostriedky na tieto fondy. 40 tohto, tohto financovania bude závisieť od indikátorov, ktoré umožňa zhodnotiť nezákonné pristahovalectvo a umožňa tiež znásobiť návraty. Nič tu nie je spomenuté pre nezákonné pristahovalectvo a ich integráciu do spoločnosti, čiže e, návraty budú vždy zabezpečené bez toho, že by tu bolo riziko, že tie osoby, ktoré sa musia vrátiť, e, ktoré môžu podstúpiť nebezpečenstvo, keby sa vrátili do svojich krajín pôvodu. Čiže nebude tu e, žiadne vyrovnanie medzi týmito kapitolami jednotlivých tohto fondu. A riadenie otázke azylu by malo ísť ruka v ruke s právnou cestou integrácie, ako ste to mohli čítať aj v návrhu nášho stanoviska. My ich navrhujeme, aby sa to trošku vyvážilo s tým, že 40 sa bude venovať na azyl, 40 na migráciu um, a pristahovalectvo a 20 na boj proti nezákonnému pristahovalectvu a na návraty. Pokiaľ ide o rozvojový prístup, mali by sme zdôrazniť to, že tieto návraty musia byť trvalé a efektívne, ale hlavne, aby boli akceptovateľné pre tie osoby, ktoré sa navracajú a takisto aj pre krajiny pôvodu. Preto je potrebné urobiť také globálne zhodnotenie eh, krajín pôvodu a takisto ich schopnosti absorpcie na miestnej úrovni. Našim cieľom je to, aby sme zabezpečili, že tento dopad návratu nebude mať dosah na stabilitu krajiny, že nebudú tam uh, niečo, mm, nebude tam nikto ohrozený, že nebude to vytvárať napätie a tak ďalej. Čiže je potrebné zabezpečiť eh, Hm, tieto otázky, aby, tieto, eh, aby sme mali aj eh, výstupy alebo teda eh, riešenia, ako aj zohľadnenie v rámci občianskej spoločnosti. Ďakujem za spoluprácu s mojimi kolegami, s tieňovými spravodajcami a takisto aj so všetkých, hm, spoluprácu so všetkými kolegami nášho výboru. Ďakujem pekne. A teraz, Eli, teda ďakujem ti za túto jasnú prezentáciu tejto otázky. A mám tu na zozname Miriu. Ale najprv pán Ovesný za EPP. Ďakujem. Som veľmi rád, že môžem sa vyjadriť ako prvý. Už sme dnes po obede hovorili k tomuto dokumentu, avšak chcel by som povedať niečo, čo ma naozaj zaujíma Ak kritizujem niektoré aspekty, to neznamená, že by ste si to mali osobne uh, zobrať. Teraz prejdem do svojho jazyka. Általírt verziónál is szerintem rossz. No, v pôvodnom texte komisie máme vece No, Európska rada rozhodla, že To je rozhodnutie rady a e, máme ho k dispozícii, avšak v tomto návrhu máme body 9 a 3, ktoré sú jasne vyšpecifikované. Pokiaľ ide o bod 9, tam sa jasne hovorí, že je potrebné zmeniť, alebo teda zabezpečiť určité zmeny, pokiaľ ide o percentá, ktoré tu boli spomenuté. Ak to dobre chápem. Je veľmi dôležité, aby nezákonné pristahovalectvo bolo zohľadnené takým spôsobom, že naozaj tu bude viditeľné. A takisto aj, pokiaľ ide o evolúciu, toto nie je súčasť kultúry EÚ, však to vidíte, že to nie je akceptovateľné. Je to niečo, čo nemôžeme uh, vôbec uh, Eh, si mi predstaviť, pretože nevieme si predstaviť tie emócie týchto osôb. Takže pokiaľ ide o bod 3, tak eh, tam sa, to je takisto problematický bod, pretože nie len, že zakazuje, ale naozaj je veľmi dôležité si uvedomiť, v akom priestore, v akej oblasti sa to odohráva. A ja si preto myslím, že nikto nechce, aby to tak bolo. Mám veľmi špecifický osobný názor a síce to, že Afrika, Ázia a Blízky východ, kde naozaj je potrebné si zohľadniť tých, tieto osoby, aké sú ich motivácie, v akom prostredí, v akom, akej situácii sa nachádzajú. My uh, sme nezodpovední a my chceme, do, ak budeme chcieť, aby sa vrátili do svojich krajín pôvodu, pretože na jednej e, strane je to pochopiteľné, na druhej je to veľmi nezodpovedné, aby sa vracali do svojich krajín pôvodu, odkiaľ ušli. Takže v tomto prípade medzinárodné spoločenstvo bude zodpovedné za túto situáciu. Zoberte si, že sú to ľudia, ktorí sa rozhodli opustiť svoje obydlia, svoje miesta bydliska a nechcú sa vrátiť do svojich, do týchto miest. Je to veľmi dôležité a je potrebné sa nad tým zamyslieť. Ďakujem. Um, thank you. Eleni te- Ďakujem pekne. Eleni Teocharus, nech sa páči. Ďakujem pekne. Aby som bola úprimná. Práve som si prečítala tento text a mám niekoľko pripomienok, ktoré by som tu chcela spomenúť. A ja sa domnievam, že že je treba na tom ešte popracovať. Čo je veľmi dôležité, je to, že návrat žiadateľov o azyl do krajín, kde ich nebudú akceptovať, sa môže realizovať len vtedy, keď to bude akceptovateľné, aby neboli opätovne vystavení nebezpečenstvu títo žiadatelia o azyl čo by ich doviedlo opätovne k tomu, aby sa snažili dostať z tejto krajiny, aby znova boli v situácii nezákonného pristahovalectva. Takže je to veľmi obťažné. Poslať týchto ľudí naspäť do krajín, odkiaľ pochádzajú, pretože dohovory o readmisii alebo návrate to by mali byť práve tieto naše e, riadiace linie, aby sme sa toho e, držali. Je potrebné e, si uvedomiť všetky dohovory o readmisii, ktoré máme k dispozícii a k tomu sa vrátim ešte ne. Thank you very much. Mira Vekepere. Ďakujem pekne. A teraz Mira Vekepere Ďakujem pekne spravodajkyni. Myslím, že je pozitívne, že máme tieto ciele pre tento fond. Ja ich podporujem a musíme sa zamerať na implementáciu externých aspektov a musíme zistiť, aby fond krýval externé aspekty migrácie, no a rovnako v tretich krajinách sa dajú týmto fondom implantovať niektoré aktivity a treba mať samozrejme niektoré predpoklady a podmienky. No a okrem toho, ak budeme mať aktivity mimo EÚ, treba tam dať jasné limity. To bolo v súlade so všeobecnými cieľmi fondu a že musia byť vnútorné aktivity. Nemôžeme pripustiť žiadne duplikácie toho, čo sa dá zaistiť eh, cez iné fondy. Eli to zohľadnila v odporúčaniach eh, komisie pozmeňujúcu návrhu číslo 6, čo sa týka návratov, tak komisia sa sústredí na dobrovoľný návrat – ja myslím, že je veľmi dôležité sústrediť sa na dobrovoľné návraty, ale v rámci fondu potrebujeme tiež tú mieru flexibility, tak aby sme mohli ďalej rozvíjať tieto dobrovoľné návraty. Ak niekto dostal negatívne rozhodnutie, tak eh, sústrediť na samotný návratu aj v prípade, keď návrat nie je, problém je, keď sa implementuje a sú s tým spojené nejaké náklady. On sa sústredí na návraty, ale napríklad v praxi by sme sa mali zameriavať na prvú fázu integrácie migrantov. Musíme sa venovať definíciám. Ja by som sa rada sústredila na tú prvú fázu integračného opatrenia. Rada by som podporila návrh ELI tomu, že tých, ten 44 4-percentný podiel má pripadať na migráciu, návraty a preto procesy musia byť predmetom menej inde. Ďakujem pekne. Cecil Kienge ešte. Grácie. Ďakujem, chcem poďakovať Eli za tento návrh. Tento fond je veľmi dôležitý. Je veľmi dôležitý preto, aby sme e, začali sa venovať bližšie tomuto fenoménu migrácia nielen kvôli tomu, že je to fenomén, ktorý sa čoraz viacej rozvíja, ale aj kvôli tomu, že je to jav, ktorému potrebujeme čeliť z dlhodobého hľadiska. Takisto aj e, vzhľadom tých, na tie riešenia, ktoré e, poskytujeme pre tento fond. Pokiaľ ide o azylové právo, tu si myslím, že by sme mali byť veľmi pozorní, veľmi ostražití, pokiaľ ide o princíp non-refoulement, čiže nenávratu. a takisto aj pokiaľ ide o ľudské práva, aby to neboli také aktivity, aktivity eh, v rámci imigračnej a azylovej politiky EU, nám nás poškodili. Ďalej, pokiaľ ide o návrat, chcem zdôrazniť to, že je veľmi dôležitá dôstojnosť osôb. Aj tie osoby, ktoré nechcú sa vrátiť, by eh, ich právo malo byť zabezpečené, takisto aj tie, ktoré sa chcú vrátiť. Potom najväčšia výzva, ktorá sa týka Európskej únie, je následovná. Tá, ktorá sa týka eh, legálneho pristahovalectva a integrácie. Toto je tá najväčšia výzva, ktorej, Európskej únia, ktorej Európska únia bude musieť čeliť. Budeme musieť byť schopní cez rôzne politiky, treba aj miestneho charakteru, zabezpečiť privítanie a dodržiavanie ľudských práv týchto utečencov, týchto pristahovalcov na celom území EÚ. A teda snažiť sa nájsť eh, to, aby tieto inštitúcie a tieto vlády, ktoré nechcú sa posnažiť v integračnej politike, takisto tak spravili. Ešte niekoľko dôležitých bodov. Najväčšia výzva je práve výzva integra- týkajúca sa um, integrácie do spoločnosti a zákonného života na území Um, thank you. Um... Ďakujem pekne. Zdá sa, že žiadni ďalší poslanci nežiadajú o slovo. Preto slovo dostane komisia pán Gregor Gaževský z DG Home. Nech sa páči. Elany, môžete si vypnúť mikrofón, prosím. Ďakujem pekne. Takže DG Home, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som rád poďakoval za stanoviská členov výboru a za váš veľký záujem o tento návrh No a skutočne je tu potreba dôležitých synergií, komplementarita a väzie medzi týmto nástrojom, ktorý je primárne zameraný na členské štáty a a na cieľa zameraná viac na rozvoj. My sme mieli externú dimenziu v tomto fonde, vo všetkých troch eh, líniách eh, cieľov. Azyl, ochrana, právna migrácia, integrácia a návrat a readmisia. Všetky tieto aspekty, externé aspekty tu sú. Sú vyjadrené v cieľoch, ktoré sú jasne vyjadrené v cieľoch eh, v prílohe číslo 2, kde jasne Hovoríme o potrebe, príležitosti na spoluprácu s tretími krajinami a od začiatku vidíme túto potrebu a tieto jasné priority, ako to urobiť. Samozrejme sú tu modality, videli ste túto spoluprácu, ktorá by sa dala eh, nadviazať na ad hoc báze, núdzová pomoc, pre dlhodobejšiu spoluprácu, aktivity. No a skutočne, ja som chcel zdôrazniť, že tento nástroj je zameraný na EÚ, takže sa zdôraznili význam záujmov členských štátov tých, ktoré podporuje fond. Podporujeme tematický nástroj, myslíme, že to je dobrý mechanizmus na pridelkovanie finančných prostriedkov progresívne vzhľadom na priority, potreby a situáciu. Takže chceme pridelovať a navrhli sme percenté alokácií na aziu, legálnu migráciu, integráciu a readmisiu. A tieto percentá budú pridelené členským štátom ja by som však rád ešte upozornil eh, na dôležitý nástroj flexibility, ktorý predstavuje tematický nástroj. Môžem prideliť viac alebo menej finančných prostriedkov v závislosti od politiky, a politických priorít, priebehu implementácie fondu, a to až do roku 2027. Takže tento mechanizmus umožní flexibilitu a prispôsobenie z politického hľadiska taktiež. No a je samozrejme dôležité v národných programoch, v pracovných programoch pre tematické nástroje prioritizovať, ale ja chcem zdôrazniť ešte proces riadenia a správy, ktorý chceme zaviesť na to, aby sme zaistili komplementaritu a synergie v priebehu aktivit. Takže my spolupracujeme s rôznymi službami na tomto procese, aby sme získali informácie, aby sme presne riadili ten proces, podporili delegácie, no a dôležité je, aby sme zhromaždili údaje, aby sme pracovali na týchto údajoch, aby sme videli výsledky. Chceme vidieť dopady, výsledky krokov a aktivít, ktoré podporuje náš fond. Ďakujem veľmi pekne. A slovo dostane opäť Eli Schlein. Ja by som rada poďakovala všetkým za ich pripomienky a som si istá, že budeme mať čas na diskusie v nadchádzajúcich týždňoch. Ale bol tu technický problém. Minulý týždeň sme mali stanovisko, viete, že to trebalo tiež revidovať, ale som si istá, že ďalší týždeň budem mať čas na diskusiu vo všetkých detailoch. Ja som chcela uistiť kolegu Georgia o tom, že toto uznesenie, toto nariadenie nemá na disciplínu a readmisiu všeobecnosti v tom fonde. Predtým sa sústredil na migráciu Máziu a teraz je rozšírené a sústrediť tu, kde na návraty. To nespochybňujeme. V tomto stanovisku my sa len snažíme z hľadiska rozvoja, pretože toto je len stanovisko, potom sa bude o tom hovoriť na výbore LIBE, že situácia rozvojových krajín sa zohľadňuje, keď sa vydávajú rozhodnutia, a sa využíva toto financovanie, teraz už dostupné, som si istá, že ste optimisti v tom, ak si myslíte, že migranti si prečítajú naše nariadenie predtým, než sa rozhodnú opustiť svoju krajinu. Ja si však myslím, že bohužiaľ sú iné dôvody, prečo sa rozhodnú opustiť svoje domovy a nie to, ako my rozdeľujeme finančné prostriedky medzi jednotlivé ciele. Ja som nemal žiadny ideologický prístup ale len potreba e, zistiť e, zohľadenie perspektívy, keď sa rozhoduje o štruktúre nového financovania. No a súhlasím s Eleny, že treba zaistiť udržateľnosť a rovnako základných práv, Mm, prepačte, ja sa načítam poznámky. Áno, my budeme tiež hovoriť o percentách. Viete, že máme skúsenosti, že keď rôzne priority sa dostanú do rovnakého mm, do rovnakej skupiny financovania, ako v tomto prípade musíme byť vyvážení, nemôžeme vytvárať zlé stimuly, ktoré by mohli byť zlé pre ostatných, je to veľmi citlivé. Treba zaistiť tiež, aby členské štáty mohli spolupracovať na azylovom systéme v rámci EÚ na vytváraní nových alternatív, ak nechceme jejte regulárnu migráciu, Takže treba myslieť nad tým, čo môžeme my urobiť s týmto financovaním na úrovni členských štátov a mimo rámci tretich krajín všetci ľudia v teréne, hlavne tí, ktorí pracujú na implementácii dobrovoľných návratov, nám povedali, že je dôležité zohľadňovať lokálnu situáciu a kapacitu, absorpčnú kapacitu. Nechceme, aby sa ľudia vrátili do nebezpečných podmienok a nebezpečným spôsobom. Takže o to sa snažíme, ja sa teším na spoluprácu s vami Možno posledná vec ešte, ktorú poviem, že práve preto, že sme dali rôzne cieľe do jedného nástroja, tak Linda, eh, teda už toľkokrát sme hovorili o to, aké je náročné pre nás zaistiť eh, demokratickú kontrolu tohto parlamentu, pretože toto je na hranici s inými nástrojmi, ktoré už existujú, napríklad Európsky trastový fond pre Afriku, tiež eh, priority na boj proti hlavným príčinám a neregulárnej migrácii, takže myslím, že nemusíme, alebo kvôli právnej istote musíme sa vyhnúť nejasnosťam nejasnostiam a treba zaistiť, aby veci boli jasne v texte vyjadrené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, máte pravdu, že ešte sa dá veľa diskutovať, ešte na istý čas na príjmať pozmeňujúcich návrhov čas ehm. na diskusie. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. A za, ďakujem zastupcom komisie. Tešíme sa na vaše e, ďalšie pripomienky. A teraz prejdem k bodu číslo 11, a to je vytvorenie európskeho alebo programu Európskeho zboru Solidarity. To je ďalší nový program EÚ v rámci ďalšieho VFR my predkladáme legislatívne stanovisko. Výbor KULT je gestorským výborom. A naše legislatívne stanovisko má exkluzívne kompetencie, v časti, ktoré sa týkajú programu Zboru Solidarity. Európska komisia rozhodla, že spojí programy a nástroje, takže oni spájajú dobrovoľný humanitárny zbor EÚ alebo dobrovoľníkov EÚ, ako to skrátne voláme, s iným programom, s Európskym zborom Solidarity, čo je zbor pre mladých ľudí, ktorý bol prijatý tento, toto leto a kde výbor pre kultúru bol gestorským, takže zdieľame kompetencie príslušnosť s výborom pre kultúru. Show spravodajkne Eleny Teocharus rovnako bude predstavená hodnotenie v polovici priebehu, čo predstaví komisia a myslím, že najskôr by sme si mohli vypočuť to predtým, než začneme s diskusiou. Takže najskôr dáme slovo komisii a možno nám vysvetlíte, prečo spojili tieto nástroje. No a som veľmi rada, že tu tiež spravodajkyňa pre výbor pre kultúru pani Michála Šojdrová. Som veľmi rada, že ste prišli, takže iste sa zhodneme na postupe a slovo ako prvá dostane zástupca komisie, neviem kto tu je, DG Echo, ktorý nám predstaví hodnotenie nového návrhu, alebo hovorí to DG Education and Culture, tak iste nám vysvetlíte, kto robí čo a kto má eh, hlavnú funkciu. Neviem teraz tie mená, možno by ste sa mohli predstaviť. Áno, dobrý deň, ja som Katrina Musa z DG Echo, eh, z Fond eh, alebo Zbor Solidarity. Kolegovia z DG AK sú tú hlavnú úlohu. No, my vytvárame hodnotenie tohto systému. Kolegyne, kolegovia, musím povedať, že toto je prvá diskusia bez stanoviska, takže chceme len zmažiť informácie, aby sme mohli potom ďalej pokračovať v diskusiách, takže máte slovo. Dobre, ja stručne to zhrniem, pretože myslím, že máte obmedzený čas. My sme mohli mať prezentáciu na celú hodinu, aby som to zhrnula, hodnotenie zistilo, že iniciatíva je relevantná pre aktérov, avšak implementácia iniciatívy doteraz nemá dostatočnú účinnosť a efektivitu kvôli pomalému rozbehu iniciatívy v MVOčka. Viete, že komisia poskytuje financovanie pre mimovládne organizácie. Každý rok môžu sa uchádzať o financovanie. No a rozbeh bol veľmi pomalý, je ten príjem aj po tej pilotnej fáze, však potom bola vypracovaná legislatíva, takže máme základné nariadenie a potom delegované a vykonávacie nariadenia, ktoré definujú implementáciu pomerne detailne. Niektoré veci, ktoré súvisia s už tým v roku 2015 chceli sme vyslať eh, a 50, alebo 350 dobrovoľníkov, ale mohli sme vyslať len 44, v nasledujúcom roku to malo byť zase 350, alebo ich len 40, eh, v roku 2017 sme chceli ísť vyššie a alebo no, tá iniciatíva sa etablovala, takže chceli sme vyslať viac ako 500 dobrovoľníkov, ale vyslali sme len 175. No a tento rok redukujeme ciele, tak aby sme a môžeme, vyslali sme 357 dobrovoľníkov, ale to ročné čísla nie sú v, tej predbež, v tom predbežnom hodnotení, takže týkajú sa len rokov 2015, 16 a polovice roku 2017, takže nálezy vychádzajú z nejakých eh, substanciálnych údajov a čísiel, takže to, čo program plánoval, nebolo splnené uspokojivo. Tiež eh, sa zistilo, že program dizajnu je komplexný, že štandardy eh, pre jedne dobrovoľníkov a potreby pre organizácií, aby jedli, prešli dlhým certifikačným procesom na to, aby sa mohli e, zúčastniť. To je náročné, no a implementačné rozhodnutie hovorí, že treba voľné miesta na 4 týždne a potom ešte dvojtýždňové školenie Takže čas od podpísania grantu až po vyslanie je pomerne dlhý. A je to komplexný postup. Celkovo sa zistilo, že riadenie implementácie, čo vykonáva DGEAK, je to prebehlo dobre, avšak je tu podpora e, znížiť administratívne bariéry a znižiť administratívne zaťaženie tiež lokálneho, lokálneho personálu, ktorý riadi dobrovoľníkov. Jeden z hlavných e, zistení bolo, že ten program zatiaľ nie je dostatočne dobre známy, takže komisia musí posilniť snahy o lepšiu podporu programov no A celkovo pre nás integrácia e, zboru Solidarity môže pomôcť odstrániť niektoré z týchto nedostatkov. Je to veľmi veľký systém a skutočne by sme profitovali z promočných snách a aj ďaká národných agentov, ktoré momentálne riadia Európsky dobrovoľník, do, Európsku dobrovoľníckú službu, ktorá existovala pred zborom Solidarity. Zistilo sa tiež, že nie je úplne jasné pre občanov EÚ, ktorí chcú e, dobrovoľne sa podielať, že môžu sa e, môžu požiadať o členstvo v Európskej dobrovoľníckej službe, ale aj v zbore Solidarity. Takže integrácia by pomohla a vytvorila by jednu platformu, kde občania by mohli predložiť eh, svoju žiadosť a mohli by byť eh, vybraní. No a celkovo myslíme, že cez túto integráciu môžeme spojiť niektoré služby ako školenie, poistenie, propagácia IT, tak aby sme ušetrili nejaké náklady. Takže toľko možno k predbežnému hodnoteniu a samozrejme, že rada zodpoviem na všetky otázky. Vypočujeme si aj prezentáciu o novom e, nástroji e, generálne riaditeľstvo pre kultúru. Možno by sme mohli spojiť obe témy a potom si vypočujeme otázky kolegov. Hodnotenie nie je, myslím, dosť pozitívne projekt nefungoval veľmi dobre, nepritiahol mm, veľa mimovládnych organizácií, tých správnych ľudí. Takže mohli by sme poprosiť e, komisiu, aby povedala, dobre, v poriadku, máme takéto skúsenosti, nebolo to veľmi úspešné, takže čo sa má zmeniť na tomto, ako sa má tento nový program zmeniť. Mohli by sme sa totiž pýtať, e, či sa má v takomto niečom pokračovať, keď to nebolo úspešné, takže ako by eh, mal vyzerať nový návrh, ktorý by ošetroval eh, takéto obavy. Volám sa Robert Franče, eh, pôsobím na generálnom riaditeľstve pre kultúru. Set. A ako ste to práve správne povedali, tento nový návrh, my sme sa snažili v ňom zareagovať na všetky odporúčania, ktoré vyplývali z tohto priebežného hodnotenia, a vy sme eh, ho zakomponovali do tohto návrhu o Európskom zbore Solidarity. No, máme sú dva základné prvky. Poprvé kvalitu aktivít a potom eh, aj inkluzivitu v Európskej dobrovoľníckej službe sme mali také skúsenosti, že tretina dobrovoľníkov boli mladí, ktorí majú oveľa menej príležitosti ako starší. Takže toto je niečo, čo treba použiť, pokiaľ ide o integráciu v súčasnosti. Máme tu dva dôležité body, efektivitu a účinnosť. Ako môžeme zareagovať na tento problém, ten aspekt integrácie, ktorý spomenula už Katrina, je dôležitý. A máme taký prvok, akúsi jedinú značku pre tento projekt, ktorý by mohol zabezpečiť lepšiu spoluprácu, lepšiu komunikáciu a ktorý by mohol zabezpečiť aj vy zviditeľnenie tohto projektu v súčasnosti. V tom súčasnom projekte je Eh, málo zapísaných eh, osôb. Eh, je tam 8, 8 tisíc osôb, ktoré by chceli byť súčasťou tejto dobrovoľníckej služby. A pokiaľ ide o humanitárnu oblasť, tam je viditeľnosť um, ehm, ehm, zrejma, avšak treba to posilniť. Pokiaľ ide o jednotné, jednotnú implementáciu, aby bola efektívna, uh, E, tak, aby to fungovalo, tak ako to fungovalo počas 25 rokov v rámci Európskeho dobrovoľneckého e, zboru a e, výkonných agentúrach tu v Bruseli. My sme jediný jediný súbor nástrojov a vďaka tomuto súboru nástrojov sme si istí, že budeme môcť takisto znížiť náklady. Samozrejme z toho vyplýva, že tu máme určité špecifické výhľadky, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, ktoré je potrebné zohľadniť, napríklad e, prístup k špecifickému vzdelávaniu, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre tých, ktorí by sa chceli toho zúčastniť. Myslím, že sme zohľadnili odporúčania, ktoré boli publikované špecialistami, ako postupovať a chceme navrhnúť jednotné, efektívnejšie, účinnejšie nariadenie, ktoré by e, zabezpečilo to, že všetky aktivity, o ktorých sme hovorili na predchádzajúcom zasadnutí, naďalej pokračovali aby bola zabezpečená ich inkluzívnosť. E, takže budem teraz čakať na vaše pripomienky. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz e, by som chcela navrhnúť aby najprv pani Šojdrova sa vyjadrila, potom Eleny, nech sa páči. Pani Šojdrova, máte slovo, povedzte nám, čo si o tom myslí výbor pre kultúru. Ďakujem pekne, hovorí pani Šojdrova. Ďakujem pani predsednička za to, že ste mi dali slovo. Ďakujem za pozvanie. Som e, šťastná, že môžem sa zúčastniť na tejto výmene názorov s vami všetkými. Ja Chápem, že e, je to samozrejme vaša výlučná právomoc, humanitárna pomoc a potom ako sme e, si zohľadnili toto priebežné hodnotenie tohto európskeho programu, vidíme niekoľko nedostatkov tohto programu, pokiaľ ide o súčasný program európskej pomoci, pokiaľ ide o integráciu napríklad do programov pomoci. Videli sme, že tam boli určité výhody, ako aj určité rizika, takže možno by bolo potrebné si ich ozrejmiť. Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť, prístup, eh, eh, viacej dobrovoľníkov by sme vďaka tomu mohli získať takisto vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre solidárne činnosti. My si myslíme, že toto by bolo oveľa ľahšie pre zúčastnené organizácie, aby mohli zabezpečiť dostatok dobrovoľníkov a takisto predložiť ich kandidátov, keby sme vytvorili práve takéto jednotné kontaktné miesto. Súhlasím so zástupcom Mm, DJ Eko a ďalších, eh, ktorí sa tu vyjadrili. Je to veľká výhoda mať takýto špecifický program. Na druhej strane, tu máme určité rizika, tie treba vypichnúť. Tridsať rokov. To sa bude už aplikovať teraz aj na humanitárnu pomoc. Ja som za osobne vo všetkých tých eh, eh, programoch Solidarity. Konečne je to program, ktorý eh, bude sa snažiť zakomponovať mladých Európanov a tento, toto vekové obmedzenie maximálne 30 rokov sa bude aplikovať na všetky tieto programy. Potom, pokiaľ ide o informácie, ktoré mám v dispozícii, môžem povedať, že 14 týchto účastníkov pre programy pomoci, ktorí majú len viac ako 30 rokov, možno, že zástupcovia komisie by nám mohli k tomu povedať viac, možno, že ma opravia, ak sa mýlim. Osoby, ktoré majú viac ako 30 rokov, sa stále môžu zúčastniť na humanitárnych aktivitách, po prípade, avšak nie v rámci tohto Európskeho zboru Solidarity. Ja chápem, eh, že humanitárna pomoc eh, a tieto operácie v rámci humanitárnej pomoci sú veľmi špecifické ako eh, aktivity. Niekedy potrebujeme osoby, ktoré sú možno zrelejšie, pretože niekedy je, to ide v ruka v ruka s väčším rizikom, väčším nebezpečenstvom. Avšak ja chcem rešpektovať stanovisko, ktoré ste prijali na pôde tohto výboru. Ja už som poslala navrh nášho stanoviska našej správy a budeme o tom diskutovať u nás v stredu. Spomínala som tam tiež viacero horizontálnych zmien, ktoré budú mať dopad na humanitárnu pomoc. Najprv uh, som sa rozhodla opätovne zakomponovať niektoré prvky, ktoré boli súčasťou um, dohody na základe trialógu uh, v rámci tohto Európskeho zboru Solidarity. Ide o definície a chcela by som takisto opätovne zakomponovať niektoré ukazovatele, pokiaľ ide o prerozdelenie rozpočtu na jednotlivé aktivity. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme mali istotu, že dobrovoľníctvo zostane naozaj srdcom tohto programu. Európsky zbod Solidarity pre uh, uh, obdobie 2018-2020. Tam sme sa rozhodli, že budeme mať takú prvú indikatívnu fázu sporu a e, potom ten projekt Solidarity bude predstavovať 90% na dobrovoľníctvo, 10% na vzdelávanie. Myslím si, že takto to bude dobre vyvážené. A myslím, že toto by sme mali rešpektovať, ako aj zohľadniť humanitárnu európsku pomoc. Toto znamená, že takým indikatívnym spôsobom 86 tohto rozpočtu bude venované na aktivity a na um, príslušné spojené aktivity a 8 uh, uh, na ďalšie aktivity a 6 na humanitárnu pomoc. Tých 6 predstavuje viac ako rozpočet uh, eh, súčasného súčasného programu Solidarity. Toto umožní dosiahnuť ciele, pokiaľ ide o našu účasť v rámci Solidarity. Ešte som tam navrhla niekoľko opatrení, ktoré by mohli zlepšiť viditeľnosť programu. Je to veľmi ambiciozne zo strany Európskej komisie, ako veľmi dobre viete. 350 príležitostí, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci. Takže je potrebné sa ubezpečiť, že tu bude dostatok na účastníkov, pokiaľ ide o dobrovoľníkov a príslušné programy. Chcem navrhnúť, aby všetci účastníci získali možnosť stať sa ambasadormi tohto programu. Program by mal byť e, šírený a propagovaný takisto dynamickými médiami, pokiaľ ide napríklad o sociálne médiá. Táto propagácia by mala byť e, zvýšená, hlavne v tých vzdialených oblastiach administratívna záťaž by mala byť e, zminimalizovaná čo najviac. Pokiaľ ide o aspekt kvality, je potrebné e, sa zamyslieť nad rôznymi typmi aktivít, napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie a informovanosť, to je trošku iná ako otázka humanitárnych aktivít e, a potrieb, takže toto treba zohľadniť. Chcela by som tiež navrhnúť niektoré ďalšie zmeny, ktoré nemajú dosť priamy dopad na humanitárnu pomoc, ale ktoré môžu zlepšiť e, podmienky. Napríklad, chcela by som zdôrazniť e, inkluzivitu, inkluzívnosť. Pokiaľ ide o väčší prístup osôb, ktoré majú menšiu možnosť prístupu, takže tu otázka dobrovoľníctva by mala byť trošku upravená a zakomponovaná. Chcem teraz eh, eh, vypracovať eh, správu do 10. oktobra a vy ste samozrejme vyzvaní, aby ste sa zúčastnili na tejto diskusii. Dúfam, že sa tak stane. Dúfam, že budeme mať plodnú spoluprácu so spravodajcami ako aj s tieňovými spravodajcami. Som naozaj veľmi sa teším na diskusiu. Ďakujem pekne a teraz má slovo Eleny. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Napriek tomu, že právny rámec, ako aj aplikovanie alebo implementácia tohto Európskeho zboru Solidarity, tohto programu, už je staršieho dáta. Návrh pani Georgievy, bývalej komisárky, je toho dôkazom pani komisárky pre humanitárnu pomoc. Ona predložila v tomto zmysle svoj návrh. Navrhovala vytvoriť akúsi task force mm, pre európsku humanitárnu pomoc, ale myslím si, že teraz my pracujeme na iným bodoch, na inom základe. A práve preto by som sa chcela zamerať na niekoľko špecifických otázok. A chcela by som sa s vami podeliť o niektoré moje pochybnosti, o niektoré otázne body. Pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a bezpečnosť, eh, koncom 2017, začiatkom 2018, 6 tisíc dobrovoľníkov bolo rozmiestnených do 28 členských štátov od roku 2015. Je to veľmi nízky počet. Eh, inklúzia tejto oblasti do európskej solidarity na, je základe vidno, že je potrebné zabezpečiť väčšiu synergiu a zabezpečiť viditeľnosť tejto humanitárnej pomoci. A tu si musíme položiť otázku. Prečo takýto nízky počet až doteraz zúčastnených? Ja by som možno mala aj odpoveď na túto otázku. Je to veľmi ťažké, pre všetky dobrovoľnícke organizácie, aby sa vôbec registrovali u príslušných organizácií. Ja poznám desaťky tisícov osôb, nielen z EU, ale z celého sveta, kto e, ryby, tak chceli urobiť. Tento problém by mohol byť vyriešený s tým, že e, ten súčasný postup by bol pozmenený. Potom, pokiaľ ide o účinnosť a efektivitu tohto Európskeho zboru Solidarity, to môžeme zabezpečiť tým, že tu budú jasné odvolávky na o, rozvojové ciele. Toto všetko by malo byť zakomponované do právneho základu. Tiež sa treba zmieniť o, o jednotlivé o jednotlivých oblastiach, kde je možné to použiť, ktoré e, nejde len o humanitárnu pomoc, ale napríklad o prírodné katastrofy, o ďalšie spojené javy, e, pokiaľ ide o, o trvalodržateľ, ciele trvalodržateľného rozvoja. Všetko by sa tohto malo týkať. O, e, pokiaľ ide o jednotlivé detaily Európskeho zboru Solidarity, E, tu je dôležité mať nariadenie, ktoré by všetko ošetrilo. My by sme boli radi, keby táto kapitola bola explicitnejšia, ktorá sa tohto týka, aby sme zabezpečili väčšiu viditeľnosť Európskeho zboru Solidarity. Mohli by sme to urobiť napríklad cez sociálne médiá alebo cez rôzne propagačné kampane. Ešte e, pokiaľ ide o vek, vekovú hranicu, ktorú ste spomínali. Tu mám námietku. V minulosti všetci dobrovoľníci museli dodržať túto vekovú hranicu. Čiže E, tie staršie osoby sa mohli zúčastniť na týchto programoch, aby mohli zabezpečiť e, e, ich služby, napríklad pokiaľ ide o vzdelávanie mladších kolegov. O tom sa ešte porozprávame. Čiže veľmi kvalitné vzdelávanie pre mladých, ktorí by chceli byť dobrovoľníkmi v rámci humanitárnej pomoci je možné zabezpečiť takto, avšak je potrebné nestrácať zo zreteľa tie potreby mladých a takisto aj oblasti, kde sa táto humanitárna pomoc bude zabezpečovať špecifika humanitárnej pomoci a takisto aj tretich krajín, rozvojových krajín, ako aj eh, ciele trvalo udržateľného rozvoja. Toto všetko by malo byť zohľadnené. Je potrebné rozšíriť tento program takisto aj na zámorské oblasti, na veľmi vzdialené oblasti EÚ, ako aj na susedské oblasti EÚ Eh, tiež by sme sa mali zamerať na sociálnu koheziu, na eh, zraniteľné obyvateľstvo a takisto na otázku vzdelávania. Eh, všetky oblasti, ktoré by mohli byť toho súčasťou. Ešte mám jednu obavu, pokiaľ ide o túto tému. My nechceme vytvoriť 100 tisíc nových pracovných miest v rámci EÚ. To už by neboli potom dobrovoľníci. A práve preto je potrebné trošku o tejto otázke viacej diskutovať. Na záver, Európs... mladí Európania majú radi dobrovoľnícke aktivity, iniciatívu obavy, pretože všetko sa to týka aj ich eh, vlastných projektov, aby boli nápomocní miestnym eh, spoločenstvám, aby boli zabezpečené rovnaké príležitosti pre všetkých, aby boli zohľadnené špecifika eh, zraniteľných osôb. Toto všetko určite nás priblíži cieľom trvalo držateľného rozvoja a takisto aj vykoreneniu chudoby. Na základe mojich skúseností, pani predsedníčka, v súčasnosti sú to mladí učitelia, ktorí majú záujem byť súčasťou týchto programov Solidarity. Už tu nevidíme zdravotné sestry a lekárov, ktorí by sa chceli toho zúčastniť. Čiže vidíte, že ten svet sa mení. Tiež zameranie ľudí. E, ja sa veľmi teším na všetky pripomienky, ktoré mi k tomu predložíte. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Pán Schinfeld, Enrique Guerrero a naši tieňoví spravodajce sú tu, avšak chcem sa spýtať, či aj ďalší kolegovia by sa chceli vyjadriť, pretože ešte mám jeden bod na programe schôdze dnes. Nezabudnite, že ešte sa musíme aj tomu venovať, aby sme skončili o 7. Pán Schinfeld. Oczywiście zanim... E, Pan Seinfeld má slovo. Zanim nie, nie będzie tekstu. Máme e, tu k dispozícii nariadenie, ale predtým, než budeme sa venovať e, tomuto stanovisku, máme tu teda výmenu názorov a prvé prvú diskusiu. Mohli by sme o tom diskutovať na všeobecnej rovine. Ja si myslím, že keď sa predkladá nové riešenie, pretože nechcem hovoriť o novej inštitúcie, ale o novej inštitúcie alebo novej riešení, ktoré nie je úplnou novinkou, ale vyplýva z praxe, z existujúcej praxe, tak to najdôležitejšie je to, aby sme zrealizovali excelentnú analýzu eh, súčasnej situácie, ktorá nás tomu viedla, ak vieme, a okrem tohoto sme si to dnes aj vypočuli počas tejto diskusie. Ak teda vieme, že efektívnosť eh, týchto aktivít až doteraz bola um, veľmi pochybná, tak ja si myslím, že toto je eh, výstražný signál, aby sme začali sa snažiť zakomponovať všetkých ľudí, ktorí chcú zabezpečiť dobré výsledky v tejto oblasti, ktorí možno sa doteraz až tak nevenovali efektívnosti tohto programu doteraz. A, takže ja si myslím, že by sme mali tiež zareagovať na tieto nedostatky, aby sme zabezpečili väčší pokrok. A preto by som sa chcel teraz zamerať na tú analýzu, preštudovať výstupy, aby sme mali reakciu na túto otázku, prečo tá efektívnosť bola taká nízka, prečo tie záujmy osôb, o ktorých teraz hovoríme, teda tých mladých, bolo tak nízky. Kedy budeme mať reakciu na túto otázku, tak potom možno nájdeme lepšie riešenie, aby sme sa vyhli práve tým nedostatkom alebo chybám minulosti. Potom sa chcem spýtať, čo chceme vlastne dosiahnuť? Možno nie až tak my, a možno, že komisia. Čo chce komisia týmto dosiahnuť. Hovorme teda v plurali. Chceme vytvoriť e, novú, efektívnu, dynamickú štruktúru, ktorá v viacerých krajinách e, by mala zabezpečiť humanitárnu pomoc na vyššej úrovni. Chceme teda vytvoriť eh, novú štruktúru alebo nový systém, ktorý by bol efektívnejší, alebo chceme mať eh, určité riešenie, cez ktoré budeme môcť sa pohnúť vpred. Ospravedlňujem sa, že keď sa takto možno kostrbato vyjadrujem, tie riešenia, cez eh, ktoré budeme recyklovať toľko ľudí. Pán predseda Juncker povedal, že po 2020 by sme mali mať 100 tisíc ľudí, ktorí mali byť súčasťou e, tohto Európskeho zboru Solidarity. Ja si myslím, že e, toto nedosiahne tú najvyššiu kvalitu, hlavne keď hovoríme o e, pomoci voči iným. Takže mali by sme mať takú alebo chceme takú štruktúru, ktorá by bola teda efektívna, alebo chceme mať len dobré štatistiky hlavne pokiaľ ide o počet osôb, ktorí budú toho súčasťou ktorí budú do toho zakomponovaní. A potom ešte všetky tie ďalšie otázky, ktoré sa týkajú byrokracie. A spomeňme si na to, že pokiaľ ide o takúto profesionálnu alebo obchodnú aktivitu, častokrát sú tam administratívne prekážky, byrokratické prekážky a tie osoby sú vylúčené eh, z tohto práve kvôli tým mnohým prekažkám, ktoré sa im klada, kladú. Eh, viac byrokracie tam bude, viac ľudí bude, znechutených, viac prekážok bude treba prekonať. Ak niekto chce pomôcť, ak chce niekto rozvíjať dobrovoľníckú aktivitu, keď potom uvidí, že Eh, je tam stoch papierov, ktoré treba eh, vyplniť, tak eh, určite to bude demotivujúce. Možno práve z tohto dôvodu tento systém do tak dobre doteraz nefungoval. Ak chceme vytvoriť, zjednotiť Európsky zbor Solidarity pre humanitárnu pomoc, ak chceme zjednotiť dve rôzne iniciatívy, toto možno bude mať len jediný efekt, jediný dopad, pretože Možno, že ten výsledok bude sladší a dáme tam viacej cukru, ale e, zatiaľ sú to len také formálne, nezásadné ešte pripomienky. Mali by sme sa teraz zamerať na analýzu, aby sme z toho vyvodili tie správne závery, aby sme našli riešenia do budúcnosti, aby sme sa vyhli tým chybám z minulosti. Ešte posledná veta, je to tiež dôležitý bod aby som sa vrátil k tej mojej otázke, hovoríme o štatistike alebo o efektivite. Ak chceme mať štatistické výsledky, tak eh, môžeme zakomponovať všetky, ktorí budú chcieť, ale chceme byť účinní, tak potom, ak niekto bude chcieť pomôcť eh, nejakej osobe, tak potom by sme sa nemali vz dáva tej možnosti použiť ľudí, ktorí majú tak veľké skúsenosti, ktoré ven, ktorí venovali hodiny, mesiace, roky života práve takéto dobrovoľníckej činnosti. Nemôžeme ich vylúčiť len kvôli tomu, že už majú viac ako 30 rokov. Myslím, že toto by sme nemali strácať zo zreteľa. Ďakujem. Ďakujem pekne, Enrique. A teraz poprosím Enrique ho. Ďakujem pekne, budem veľmi stručný. Áno, určite kým nebudeme mať konkrétny návrh, ktorý bude predložený zo strany Európskej komisie, čo by sa malo stať v nasledujúcich dňoch, tak veľmi ťažko môžeme mm, sa jasne postaviť k niektorým otázkam, niektorým konkrétnym bodom. Avšak budem sa snažiť aspoň predložiť dva, tri všeobecné komentáre ktoré ma napadli, keď predseda komisie Jean-Claude Juncker predložil toto na svojej na svojom prejave v roku 2000, počas svojho prejavu v roku 2016, tak za tým bola taká myšlienka zmobilizovať hlavne mládež. Pretože nielen mladí sú tí, ktorých by sa to malo týkať, ale chceli sme ich zmobilizovať, aby sa začali venovať dobrovoľníckej aktivite, ktorá by bola zorganizovaná sme v každým členským štátom. A, a chceli sme pozdvihnúť na európsku úroveň takúto dobrovoľníckú aktivitu. Takže zmobilizovať to v tom zmysle, že o, Hmm, takým spôsobom, ako bol program Erasmus, ktorý zmobilizoval mladých hlavne eh, z oblasti EÚ k takým aktivitám, ktoré sa týkali vzdelávania, potom však boli však rôzne problémy eh, rôznych eh, úrovní obyvateľstva. Avšak je pravda, že na základe tých informácií, tých číselných hodnot, ktoré sme si dnes vypočuli, neviem, hm, Eh, že či máme byť pesimisti, pretože my sme eh, maximálne smobilizovali 500 osôb eh, a potom sa nám podarilo zmobilizovať 175 tisíc, delené 28 alebo 27 európskych členských štátov, keď si to takto rozdelíme. Ak nie, bereme reálny stav, tak je to taký trošku smiešný obraz, smiešné čísla. Čiže mali by sme sa snažiť integrovať e, do tých dvoch zborov alebo tých dvoch inštanciách, ktoré v súčasnosti e, zabezpečujú dobrovoľníckú činnosť, tak možno, že to je tá správna cesta. E, pokiaľ však ide o, o samotnú perspektívu alebo ten prístup, ktorý som odprezentoval ja alebo spravodajca, Vyzerá to, že by to malo byť pozitívne pre humanitárnu pomoc v tom zmysle, že všetky tie aktivity, ktoré sa týkajú vzdelávania, rôznych špecifických aspektov, ktoré by mal zohľadniť a ktoré by mal zvládnuť dobrovoľnícky aktivista, na to potrebujeme určitú štruktúru pre tento zbor, pre tento Európsky zbor Solidarity. Tiež mám vážne obavy, pokiaľ ide o vekovú hranicu na 30 rokov, a to z dvoch dôvodov. Odlišného charakteru. V niektorých humanitárnych krízach možno, keď máte menej ako 30 rokov, to nie je až také veľké aktívum alebo pozitívum. Častokrát je potrebné čeliť takým krízam, v tele alebo v koži človeka, ktorý je zrelý, ktorý má skúsenosti, ktorý vie odolať eh, dráme, ktorá sa mu odohráva pred očami. Máme tu rôzne prvky, ktoré naozaj z špecifického humanitárneho hľadiska nepomôžu a určite nemôžu uh, podporovať túto myšlienku znižovania vekovej hranice dobrovoľníkov. A pokiaľ ide o iné aspekty, určite to môže byť motivujúce, že sú to mladí, dokonca veľmi mladí, ale neuzatvárajme túto záležitosť pre ľudí, ktorí majú menej ako 30 rokov, ktorí by mali pracovať v oblasti humanitárnej pomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som chcela ešte povedať pár ďalších slov. Myslím si, že Enrique má pravdu. Mali by sme si klásť otázku, čo je cieľom tohto projektu. Ja mám totiž pochybnosti v tejto súvislosti eh, zlúžiť to, to, eh, z toho program pre mladých ľudí, aby nadobudali skúsenosti. Nie som si istá, či je toto správne posolstvo, ktoré vysielame mladým krajinám, že tam budeme posielať mladých, neskúsených ľudí, ktorí tam robia dobrovoľníckú činnosť, aby si zlepšili uh, svoje uh, životopisy. Minulý týždeň sme boli v Gáne, uh, tam sú stá tisíce mladých ľudí, ktorí uh, by sami uh, mohli benefitovať za príležitosti vo svojich vlastných krajinách. Neviem, či to má nejaký prínos, že im tam budeme posielať našich. Uh, a keď hovoríme o humanitárnej pomoci, je to možno práve o skúsených ľuďoch, možno mladých e, e, sestr, lekárov, ktorí pri, prinášajú zručnosti do týchto krajín. E, nemalo by to byť o, ľuďoch, o ľuďoch, ktorí by mali tu zbierať svoje prvé skúsenosti. Uh, takže táto myšlienka veku je, to je naozaj zložité. Veľmi veľa dôchodcov, ktorí majú veľké zručnosti, môžu uh, byť eh, prospešnejší eh, v situáciách humanitárnych kríz. Takže toto je eh, taká otázka, či tu nemiešame dve veci dokopy. Myšlienku mládežnického programu trošku typu Erasmus s niečím úplne odlišného typu. Nemáme na to dnes dostatok času. Komisii dnes už nemôžem udeliť slovo. Vrátime sa len k Eleni, aby Eh, uzatvorila tieto svoje prvotné eh, úvahy, ale myslím si, že sa tomu budeme, k tomu budeme musieť vrátiť, aby sme sa dopracovali k najlepšiemu možnému výsledku. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade ďakujem všetkým za ich príspevky. Budem o všetkých myšlienkach uvažovať. Ešte raz eh, o tom budeme aj diskutovať. Chcem spomenúť tri body. Poprvé, nebolo to e, nízko nastavené. Pre, práve pre tých najmladších bolo ťažké získať e, financovanie, mať prístup k humanitárnej organizácii, aby ste dostali školenia, a aby ste mohli uh, fungovať na mieste ale eh, mladí eh, boli, boli nadšenia. Ale súhlasím s pánom Gererom, niekto, kto je nasadený eh, na mieste, musí so sebou priniesť aj určitý stupeň zrelosti. A len nadšenie to nemôže byť jediné, je, aj keď je to dôležité a môže to zachraňovať životy. Ehm, ešte niečo poviem všetkým. E, nemôžeme e, tu sa snažiť sa vyvinúť profesionálnu armádu z dobrovoľníkov. E, chceme tu armádu dobrovoľníkov, ale nie profesionálov. Dobre, ďakujem vám pekne, teším sa na vašu správu, keď bude k dispozícii. A prejdeme teraz k ďalšiemu bodu nášho programu, bod 12, kde opäť ide o nový program EÚ súvisiaci s novým viedočným finančným rámcom. Ide o ehm, európsku územnú spoluprácu v rámci Interreg. Hlavne ide o spoluprácu v rámci EÚ, ale je tam aj externá eh, dimenzia týkajúce sa vonkajších oblastí aj tretich krajín. Našou spravodajkňou je opäť Eleny, má dnes nabitý program, no a na celý tento bod nám ostáva naozaj len 10 minút, takže možno by ste bod mohli odprezentovať a kolegovia by sa veľmi stručne mohli vyjadriť. Áno, naozaj, pani predsednička, mala som veľmi náročný deň dnes. Návrh Európskej územnej spolupráce Interreg eh, chce posilniť eh, spoluprácu medzi členskými štátmi a členskými štátmi a partnerskými krajinami, tretími krajinami alebo zámorskými eh, oblastiami a teritoriami. Toto nové nariadenie, ktoré sa má vzťahovať na obdobie 2021 až 2027, má zjednodušiť spoluprácu za hranice EÚ. Paralelne e, budúce vonkajšie e, nástroje financovania EÚ aj vrátanie nástrojov e, teda medzinárodnej spolupráce sa to má týkať. Tie si majú vytvoriť jasné pravidlá na transfer časti svojich zdrojov pre, do, do programu Interreg, keďže momentálne nie je možné vytvoriť jednotný kooperačný fond Aktuálny e, návrh navrhuje e, pozmeniť e, riadenie Interreg. Je to tiež v súlade s novým, novými prioritami Interreg ako zelenšia, inteligentnejšia Európa, prepojenejšia, sociálnejšia Európa, Európa bližšia k svojim občanom. Vítame návrh komisie, však eh, si myslíme, že treba, aby sa návrh zlepšil, aby sa lepšie eh, odrazili naše eh, rozvojové ciele. Sústredíme sa teda na následovné iba komponenty Interreg mali prispievať k dosiahnutiu SDG, odstraňovaniu chudoby, ako sa to spomína v článku 2, 100 Eh, zmluvy treba dosiahnuť koherentnosť všetkých politík EÚ. Eh, e to je veľmi dôležité na to, aby sme dosiahli ciele SDG. Preto hm, každá súčasť programu Interreg by mala preukázať, ako má prispieť k dosahovaniu k udržateľných, udržateľných cieľov, ako je to popísané v agente 2030. Treba zabezpečiť, aby tretie krajiny a zamorské eh, regióny sa mohli efektívne zúčastniť programov Interreg a treba ošetriť ich špecifické potreby. v eh, tom, ako bude eh, program nastavený treba podporovať ekonomický a sociálny rozvoj eh, tých krajín a oblastí, podporovať úzkú spoluprácu medzi nimi a Európskou úniou ako celkom, aby sa ďalej investovalo do prosperity obyvateľov týchto eh, oblastí a krajín. Interreg by tiež mal prispievať k dosahovaniu eh, klimatických cieľov EÚ a medzinárodných dohôd ako COP21 Rodová dimenzia by sa mala zakorporovať do všetkých eh, eh, súčastí Interregu. Treba sa eh, súčastiť na takisto oblasti ako riadenie migrácie, kontrola hraníc, základné slobody, podpora organizácií občianskej slobod, e, spoločnosti, boj proti korupcii sú e, takisto mnohými z dôležitých e, tém. Pani predsednička, teším sa na vaše komentáre, na vaše myšlienky, takisto aj komentáre z úst kolegov. Ďakujem veľmi pekne, nemáme veľa času. Pán Zeller, chceli by ste sa vyjadriť? Budete mi spravodajca, áno, a Cecil Kienge má nahradiť pána Frunzulíku. Áno, práve vo výbore pre e, e, e, regionálne otázky sme sa zaoberali s posilnením stratégie Interreg v rámci Interregu tu máme najlepší základ pre podporu spolupráce medzi regiónmi cezhranične, ale aj pokiaľ je o spoluprácu medzi inštitúciami. Doteraz programy Interreg E, sa sústredili e, vlastne na fungovanie vo vnútri Európskej únie. Teraz by bolo, myslím, na čase, keby sme vyslali signál z nášho výboru, že aj cez hranične v rámci rozvojovej e, spolupráce by sa mali odštartovať programy Interreg, ale na to potrebujeme úplne nutne podporu výboru pre rozvoj, aby prostriedky pre programy Interreg neboli krátené, tak ako sa to momentálne navrhuje v eh, navrhu komisie, ale aby boli minimálne na úrovni minimálnej, minimálne aktuálnej podpornej eh, periódy. Pretože tento eh, nástroj mm, má pozitívne výsledky na teritoriálnu no spoluprácu v rámci kohézie, treba teda toto posilniť ale bolo by potrebné minimálne zachovať financie na aktuálnej úrovni. A ak by sme to mohli prepojiť s cieľmi rozhovojovej spolupráce a umožniť, aby sa na tom podielali aj regióny a inštitúcie, e, ktoré pôsobia v oblasti Interreg, v silnejšej miere myslím si, že by to tiež prinieslo dodatočné pozitívne efekty než eh, keď eh, vnímame rozvojovú spoluprácu iba ako otázku čisto pre komisiu alebo členské štáty. Ďakujem vám pekne za to, že ste sa obmedzili na dve minúty. Cezil Kienke, môžete sa tiež obmedziť na dve minúty. Dá, grazie Ďakujem pekne Linda, ďakujem pekne takisto aj kolegyne len ich. Eh, chcel som zdôrazniť, tak ako to bolo povedané už zo strany našej pani spravodajkyne, že komisia by sa mala ubezpečiť eh, o tom, že či bude zabezpečený jednotnuchý prístup eh, k aktívnej účasti, tak pre tretie krajiny, ako aj zámorské krajiny v rámci programu Interreg. Toto je východiskový bod, ktorý by bol optimálny. A potom všetky tie ďalšie návrhy, ktoré boli predložené výborom REGI, budeme sa spoločne snažiť na ním pracovať. A na vylepšenie tohto textu Interreg je jeden z hlavných pilotných projektov Európskej únie a poskytuje veľmi dobré príležitosti, aby sa zlepšil pojem európskeho občianstva s tým, že sa bude vzdelávať európske občianstvo na takú komunitnú, komunitný spôsob e, života. Posilnenie Enteregu a takisto posilnenie kapacít tohto programu by malo zostať našou prioritou tiež aj vtedy, keď členské štáty sú proti takýmto projektom eh, pre občianskú spoločnosť, ako aj, ktoré sa týkajú integrácie územia. Takže posilniť takisto aj hraničnú spoluprácu. Pokiaľ ide o mňa, ja si myslím, že by bolo potrebné, aby my všetci členovia výboru by sme mali eh, byť ostražití, aby programy, ktoré sú rozvíjane v rámci Interregu a takisto aj finančné prostriedky boli v súlade alebo plne rešpektujúc všetky podmienky, pokiaľ ide o zakomponovanie občianskej spoločnosti a zjednodušený prístup k Interregu. Toto by malo byť zabezpečené, ale samozrejme aj kontrolované toto všetko by mali byť tie naše hlavné usmernenia pre budúcnosť, napríklad aj vykorenenie chudoby, trvalodržateľný rozvoj, boj proti, klím, proti e, zmenám klímy. Toto všetko by mali byť ďalšie dôležité priority. Mali by sme sa venovať aj ochrane mladistvých vo všetkých formách programy Interreg e, na území EÚ No takisto eh, aj mm, eh, pre naše partnerské eh, krajiny by sa mali zamerať práve na takéto zraniteľné osoby. Ja veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni a dúfam, že urobíme dobrý kus práce. Ďakujem. Eleni, we have one minute left. To... Ďakujem, Eleni, máme jednu minútu. Aby ste uzavreli túto tému, je mi to ľúto. Pre komisiu nemám čas. Musíme končiť presne o 7. Pokračujeme budeme pokračovať na budúce. Áno, myslím, že sa k tomu musíme vrátiť. 26. Eh, eh, október eh, o 10. vypršil lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov. Chcem len povedať kolegom, že pokračujeme zajtra o 9. v 2Q2. Budeme mať vypočutie o nových nástrojoch. Dôležité vypočutie a e, nasledovať bude e, hlasovanie o Sacharovej cene. Ďakujem.